Julian. So, good morning. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Takže ešte raz dobrý deň, dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Rád by som vás teraz požiadal, aby ste sa usadili. Vítam, na tomto medzi, vítam vás na tomto medziparlamentnom E, zhromaždení, kde sú členovia Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu a členovia výborov e, pre zahraničné veci a obranu európskej záležitosti z národných parlamentov. E, sme veľmi radi, že tu vidíme toľko kolegov z národných parlamentov, ktorí prijali naše pozvanie na toto posledné zasadnutie tohto výboru. Je to posledné zasadnutie tohto výboru, výboru pre zahraničné veci, pred eh, voľbami do Európskeho parlamentu. My navrhujeme tri témy, ktoré nám umožnia zohľadniť eh, a revidovať súčasnú eh, európsku zahraničnú politiku. No najskôr navrhujem, aby sa uskutočnila všeobecná rozprava o európskej zahraničnej a bezpečnostnej politike, o tom, ako ju posilniť do budúcnosti, o možnostiach a hlasovaním kvalifikovanej väčšiny. O 10.00 príde Michel Barnier, aby sme hovorili o vzťahoch medzi EU a Veľkou Britániou po Brexite a po udalostiach v britskom parlamente. Včera večer je to veľmi aktuálne o 11.30 príde komisár Johannes Hahn, aby s nami hovoril o prioritách zahraničnej politiky, vrátane politiky susedstva, no a na záver prídu vedúci delegácii na pracovný obed, kde budeme hovoriť o, o práci do budúcnosti, práci týchto medziparlamentných zasadnutí. Takže najskôr všeobecná rozprava o európskej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Každý rok Rada Európy podporuje a príjma správu ESVČ o prioritách spoločnej obran- bezpečnostnej obrany zahraničnej a bezpečnostnej politiky. A Európsky parlament stanovisko pred pár týždňami, pred ktorá bola prijatá 12. decembra v parlamente veľkou väčšinou. V tomto uznesení eh, zdôrazňujeme viaceré výzvy, ktorým dnes čelí EÚ. Rovnako eh, hovoríme o možných, možnej ceste vpred, eh, ako posilniť spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku, napríklad rozhodovanie mohlo by to byť vytvorenie Bezpečnostnej rady EÚ, tak ako to podporuje kancelárka Merkelová a prezident Macron. A tiež chceme zmenu v hlasovaní jednomyselnosti, kde sa na rade hlasuje jednomyselne a chceme to zmeniť na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Je to štandardný postup pre väčšinu európskych politik. Ja chápem, že zahraničná politika je mimoriadne citlivou politickou oblasťou a možné zrušenie princípu jednomyselnosti preto nie je nekontroverzné, ale som presvedčený o tom, že Európska únia bude skutočnou globálnou silou, ak sa nám podarí kde um, som princípu najmenšieho spoločného menovateľa. Ja sa teším na vaše názory, hlavne názory predstaviteľov národných parlamentov k týmto otázkam. ďalšie vece ja som presvedčený, tak eh, ako väčšina aj poslancov Európskeho parlamentu, že súčasné bezpečnostné prostredie EÚ je veľmi komplexné, nejednoznačné a, eh, a to je najviac od eh, konca studenej vojny, preto EÚ musí brániť samo svoju bezpečnosť a brániť svoje hodnoty, takže je na čase, aby EÚ do vlastných rúk zobrala osud a musí hrať úlohu suverénnej politickej, hospodárskej e, sily, pomáhať riešiť e, konflikty všade vo svete. Takže toľko z mojej strany na začiatku. My teraz využijeme nasledujúcich 40 minút e, na diskusiu. Predtým, než privítame Mišela Barniera, ja sa spýtam vás, ako myslíte, že EÚ by sa mala prispôsobiť súčasným výzvam a Tešíme sa na spätnú väzbu e, k tomu, ako vidíte e, vy e, otázku hlasovania kvalifikovanou väčšinou na rade, pretože myslím, že to bude zohrávať úlohu v nadchádzajúcej predvolebnej kampani. No a ešte z technického hľadiska chcel by som informovať kolegov z Národného parlamentu, že ste dostali prihlášky do diskusie, prosím, použite ich. Poslanci Európskeho parlamentu sa môžu prihlásiť o slovo bežným spôsobom. Áno, a už máme prvého rečníka, takže toľko z mojej strany. Srdečne vás vítam v Bruselino a slovo ako prvý dostáva a náš kolega a priateľ, pán Kalnin z Lotyšska. Ďakujem veľmi pekne, ja som veľmi rád, že tu môžem opätovne byť. Jeden z dôležitých aspektov spoločnej obranej politiky EÚ je spolupráca medzi EÚ a NATO. No a až doteraz to bolo úspešné Existuje 74 rôznych kontaktných bodov, ktoré sa uskutočnili, no a ja mám obavy z nedostatočnej podpory, ktorú zdá sa dostávame za Washingtonu z hľadiska spolupráce s EÚ. No a mňa by zaujímalo, aké do, dopady to môže mať na spoluprácu medzi EÚ a NATO, keďže USA sú súčasťou NATO a robíme dostatočne veľa na to, aby sme ovplyvnili uh, príslušné osoby vo Washingtone, aby uznali dôležité prepojenie medzi EÚ a NATO. E, možno nedokážeme ovplyvniť Bielý dom, ale myslím, že sa musíme snažiť e, viac vplývať na členov kongresu, e, think tanky, aj médiá v USA, aby zvýšili profil Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že slovo dáme viacerým kolegom, ktorí požiadajú slovo a potom sa vrátime ku konkrétnym otázkam. Hm, ďalším je, takže bude to na striedačku, dobre, tak teraz dostane slovo Hadži Georgiou z Európskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Nasadte si sluchadla, budem pokračovať po grécky. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež rád privítal kolegov z národných parlamentov. A na úvod mi dovolte povedať, že nie je tu zástupca z cyperskej snemovne reprezentantov. Takže pár vecí, ktoré poviem, tiež reflekt, budú reflektovať prístup cyperského parlamentu. Ja si všeobecne myslím, že ja môže zohrať dôležitú úlohu na svetovej scéne. Ja nie som veľmi optimistický. V tú veci myslím, že by sme mohli zohrávať dôležitejšiu a pozitívnejšiu úlohu, ak sa nám podarí naskôr vyriešiť naše vnútorné problémy, ak bude reálna solidarita medzi členskými štátmi a sa nám podarí zvládnuť to, aby členské štáty akceptovali skutočnosť, že migranti majú byť eh, spravodlivo distribuovaní podľa veľkosti štátov. No a tretia dôležitá vec eh, je, že EÚ musí riešiť eh, hospodárske problémy, problémy demokracie, ktoré má, musí zastaviť nárast pravicových populistov. Takže najskôr si myslím, že by sme mali sa pozrieť na seba a potom urobíme viac na globálnej scéne. No a pre mňa osobne ešte stále nie je úplne jasné, ktorých eh, presne hovoríme, či hovoríme o všetkých eh, problémoch spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky alebo konkrétnych, a ktoré to sú. No a by som rád vyjadril pozíciu Cyperského parlamentu Cyprus a iné malé členské štáty a novšie členské štáty EÚ sú znepokojené možnosťou hlasovania kvalifikovanou väčšinou, pretože potom hlavne pre tie malé členské štáty to bude znamenať, že sa nebudú skutočne zúčastňovať rozhodovacieho procesu. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ďalší na mojom zozname je pán Cigelis z Lotyšska. Nech sa páči. Zapnite si mikrofón, prosím. Áno milé kolegyne a kolegovia. Ja by som rád niečo dodal a zdôraznil, že v týchto turbulentných časoch musíme budovať transatlantické mosty na to, čo povedal lotický kolega, tú otázku, ktorú položil. To musíme držať spolu. Bezpečnostná politika Európskej únie, plány na bezpečnostnú politiku, nemôžu byť eh, zneužité proti naš, naš, našim transatlantickým eh, spojencom. Tie Trumpové slogany a verbalizácia medzi Emmanuel Macronom a Trumpom, to je zbytočné z nášho pohľadu naša bezpečnosť našim vzťahom s USA, Kanadou, Austráliou a EÚ. A tieto vzťahy treba posilniť, no a okrem toho platí, že naša bezpečnostná politika v žiadnom prípade nemôže byť namierená proti tomuto spojenectvu. A rád by som tiež ešte zdôraznil pán McAllister, naše sklamanie, keď ide o naše vzťahy s Radou Európy a parlamentným zhromaždením, pretože uh, ministrov, no, tie štyri os- osoby, generálneho tajomníka eh, Rady Európy, vylúčil dve osoby a nedal možnosť, aby premiér Andrius Kubirus bol kandidátom eh, na predsedu parlamentného zhromaždenia to po tých eh, dvoch, dvoch mesiacoch eh, je dobré kritéria neboli splnené, pretože pre, premiér Koberius 8 eh, rokov premiér a dvakrát žal liberálnu líniu pobalských štátov. Boli to krízové časy boli to rozpočtové záležitosti, no a európsky hodnotový systém v našom štáte sme udržali a ja som mimoriadne sklamaný, že premiéry Koberiosovi eh, bolo oznamené, že právo že nemá právo kandidovať na predsedu parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Ďakujem pekne. Takže teraz dostaneš slovo poslanec Európskeho parlamentu a slovo dostá Štetina. Ďakujem za slovo, pán predseda. Rád by som využil prítomnosť poslancov z národných parlamentov a upozornil ich na to, že u nás, teda na Slovensku, Strednej Európe sme zvolili novú prezidentku 58% hlasov a veľa komentárov na Slovensku i v Českej republike hovorí o tom, že zvolenie novej prezidentky by mohlo znamenať začiatok konca e, Vyšegrádskej štvorky. A ja by som e, chcel poprosiť predstaviteľov Slovenska, Česka, Polska a Maďarska, ktorí sú tu s nami prítomní, aby sa vyjadrili, čo si myslia o budúcnosti Vyšegrádskej štvorky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Šider z Rakúska. E, ďakujem pekne, predseda. E, želám vám pekný deň, dobré ráno. K otázke zahraničnej politiky. Otázke zahraničnej politiky myslím, že ako prvé treba zdôrazniť, že je dôležité, ako Európska únia má spoločnú e, zahraničnú politiku, politiky a obraná politika je len taká bočná vetva zahraničnej politiky. Často je to však opačne, čo považujem za chybu. E, ďalej považujem za veľmi smutné, že Európskej únii aj v otázkach ľudských práv sa nedarí e, v jednomyselne vystupovať OSN alebo pred e, súdom pre ľudské práva. Je to zlý obraz pre vnútornú integráciu EÚ a preto je dôležité, aby sme uh, týchto otázkach rozhodovali eh, väčšinovo, eh, hlavne keď vidíme, že Európa eh, je v centre, alebo bola v centre boja za ľudské práva, alebo by to tak zostaje do budúcnosti. Ďakujem pekne ďalším rečníkom, pán Austrevičius. Ďakujem pekne, predseda. Keď ste hovorili o tom, že toto je posledné zasadnutie výboru, tohto parlamentu, tak by som rád v mene našej politickej skupiny ALDE vyjadril a ocenil všetky príspevky nášho predsedu Elmara Broka, ktorý predsadzoval zásadne záujmy EÚ vo veľmi dôležitých fázach globálnej a európskej politiky. A ďakujeme aj vám, David, za to, že ste sa tejto funkcie ujali veľmi odvážne a správne. No, je množstvo európskych inštitúcií a dôležitých inštitúcií, ktoré musia fungovať ako jedna entita a Európsky parlament je len jedna z tých inštitúcií. Pán predseda, ja mám otázku, akom rozsahu v tomto období rokoch 2014 až 2019 spolupráca s vysokou predstaviteľkou siahla nové kvality. No a v, ako môžeme vidieť nejaké nové možnosti zlepšenia našej spolupráce. Ja by som položil pár otázok. Napríklad venuje sa pozornosť aj rôznym súčasným podujatiam, globálne alebo celoeurópskym, zameraním na mm, na jeden región, niektorým regiónom sa venuje veľmi veľa, veľká pozornosť, niektorým zase málo. Keď e, my by sme možno mali robiť viac. Naša spolupráca, ako by ste zhodnotili spoluprácu s vysokou predstaviteľkou a či môžeme byť optimistickí, keď sa pozeráme do budúcnosti na ďalšie fázy. Ďakujem pekne. Ďalším je kolega z Národného parlamentu a slovo dostáva Žolt Nejmet za Maďarska. Ďakujem pekne, David. Číslo je 155. Ja by som chcel poďakovať za to, že ste nás pozvali a dúfam, že tento formát spolupráce medzi národnými parlamentami a vašim výborom bude pokračovať, ako to začal už váš preschodca Elmar Brok, ako vy ste v tom pokračovali. Ďakujem veľmi pekne. No a čo sa týka toho dokumentu, o ktorom hovoríme, myslím, že je legitímne hovoriť o otázke, ako viac zviditeľniť spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a ako zlepšiť jej fungovanie v mene EÚ. Nemôžeme byť hrdí na veľa vecí. Na tomto ohľade, bohužiaľ, posledných pár rokov Európska únia bola len sleduje udalosti Stala sa z nej taká introvertná organizácia, no a bohužiaľ, mali by sme ukázať eh, lepšie líderstvo. Európska únia to dokázala ukázať. No a takýto introvertný prístup Európskej únie je veľmi problematický. pozrieme sa na naše bezprostredné susedstvo, západný Balkán alebo východné susedstvo. Nechcem zachádzať do veľkých detajlov, ale myslím, že tiež by sme, mnohí z nás, by sme mohli hovoriť o tom, aké eh, sú tu závažnejšie, ktoré sú prehlbili v posledných rokoch. Ja vítam ten veľmi profesionálny dokument. No a Myslím, že musíme mať inovatívny prístup a hľadať nové formáty na posilnenie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. A ja by som sa chcel spýtať na našu predstavu tej Európskej bezpečnostnej rade, ako by vyzerala. No a čo sa týka kvalifikovanej väčšiny, tak mám negatívny názor. Ja to chcem povedať celkom jasne mene Maďarska, že naše skúsenosti v otázkach týkajúcich sa zahraničnej politiky e, s kvalifikovanou väčšinou sú negatívne. Chcem upozorniť na skutočnosť, keď sme mali rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou nie v otázkach e, zahraničných veci, o kvótach pre prerozdelenie. A to vytvorilo také rozdelenie v EÚ a to následkom kvalifikovanej väčšiny. Sú otázky kde skutočne treba dosahovať kompromis, alebo aj v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky nominácia osobitných predstaviteľov je s kvalifikovanou väčšinou. Sme spokojní s týmto systémom. Je bežné, že napríklad grécky minister, ktorý je obvinený z, z korupcie, bol, je osobitným predstaviteľom EÚ a Grécko nemohlo vetovať takéto rozhodnutie? No ja myslím, že v tejto fáze integrácie zatiaľ nie sme pripravení. Myslím, že ak by sme mali kvalifikovanú väčšinu, tak by sa len prehrbili, prehlbili rozdelenia v EÚ. A tie rozdelenia už sú dosť hlboké. Chceme to rozdelenie ďalej zhoršovať. Takže moje rozhodnutie je jasné nie. Hlasovanie o rozhodovaní kvalifikovanou väčšinou my musíme hľadať kompromisy a kompromis je najdôležitejšia hodnota EÚ. Ak identifikujeme vážne výzvy, ktoré sú pred nami, tak sa nám podarí nájsť kompromis, ale nemôžeme zanedbávať menšinové stanoviska, pretože Tie vytvoria veľmi hlboké rozdelenie v EÚ. No a čo sa týka toho dokumentu, rád by som upozornil na negativizmus týkajúci sa NATO, týkajúci sa európsko-amerických vzťahov, hlavne z USA. Jeden z príkladov je Jeruzalem. Ja nechápem celkom presne, prečo si myslíme, že musíme neustále kritizovať USA Nemyslíte, že to nie je úplne najmudrejšie? Nemyslíte, že sa rozhoduje o hlavnom meste, stúpení takéto kompetencie hlavného mesta a národných štátov. My očakávame takýto prístup voči nám a mali by sme to eh, zaručiť aj voči USA. Musíme budovať mosty v USA a to sa skutočne nereflektuje v tomto dokumente. No a moja posledná pripomienka sa týka Západného Balkánu. Nepodceňujme hrozby, ktorým čelíme zo strany Západného Balkánu, Macedónia, Albánsko. Ehm, otázka, či budú schopní zahájiť ehm, rokovania z EU. Myslím, že áno. Prepačte, prepačte, pán Nemet. Ja som len ja som len chcel povedať k Slovensku, nemyslím si, že to bude problém. Dobre, ďakujem, ďakujem. A teraz, a teraz Charles Tanok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som tu vlastne nemal byť tu, pretože už je po Brexite 4 dní, ale som veľmi šťastný, že tu som. Ja som, pre moju stranu je to veľmi ťažké, pretože patríme ku konzervatívcom a naozaj som veľmi, veľmi frustrovaný so, s mojimi kolegmi z britského parlamentu. A e, táto vláda musí vstúpiť do, konečné, do, do konečnej hry. No a pokiaľ ide o Brexit, ale sú tu rôzne možnosti. A bol som taký e, ubezpečený, že tým, že ten soft Brexit e, vlastne zlyhal len na troch hlasoch, ďalšie hlasovanie 12 hlasmi a e, ten Brexit vyrokovaný mal najväčší e, počet podporovateľov, ale nevieme teda, ako to bude s tým našim očakávaným odchodom. Možno, že to bude stále bez dohody, ale ja dúfam, ja dúfam, že sa to predlží a že budeme mať druhé referendum. To stále ešte ostáva možným a že britskí voliči zmenia svoj názor, e, pretože myslím si, že práve mladí ľudia budú už teraz môcť hlasovať, ktorí by chceli v EU ostať. Takže toto rokovanie, to je také očkovanie, to bolo také očkovanie voči ostat- to, pre ostatné krajiny, ktoré sa zúčastňujú európskeho projektu a dúfam, že e, poslanci z národných parlamentov súhlasia s pánom Toskom, že treba vidieť ten celý obraz, ako to vyzerá v tomto našom európskom klube. Ja som vždy eh, hľadal možnosti, keď by teda prišlo k Brexitu, aby naša krajina udržiavala veľmi úzke vzťahy s Európskou úniou, s CVSDP, v rámci toho, aby sme spolupracovali. Eh, avšak môj región um, Londýn tu sme, to bol veľký to bol veľký úspech e, operácie CSDP e, v rámci nášho námorníctva, ale je teraz je mimoriadne dôležité, aby Spojené kráľovstvo si zanechalo svoj štatút a aby sme veľmi úzko spolupracovali v bezpečnostných a zahraničných záležitostiach. A keby naozaj prišlo k vystúpeniu bez dohody, tak tu bude naozaj bezpečnostná priepasť. Nebudeme mať prístup k týmto databázam a to bude znamenať riziko pre našich občanov. Pokiaľ ide o organizovaný zločin a terorizmus a E, ja by som však chcel, aby naša krajina bola v úzkej spolupráci s Európskou úniou naďalej. Úplne najlepšie by bolo, keby sme mohli ostať členmi Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne, Charles Tanok. My tu máme veľký počet rečníkov, takže prosím, naozaj dodržiavajte ten čas 2,5 minúty. A teraz mm, z Chorvátska pán Miro Kovač. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, David. Ja budem veľmi precízny, pretože chcem byť, chcem byť milým človekom, takže e, poprvé ja neverím v to, že NATO sa rozpadá. Áno, v médiách sú negatívne e, správy, ale Našou úlohou je, aby sme sa prihovárali pozitívnym hlasom za Európsku úniu a na to a mali by sme trvať na tom, aby sme ostali spolu, pretože my stále um, formujeme uh, tu ten politický západ, to je USA, Európska únia a musíme držať spolu. No, v rámci veľkej rodiny. Po druhé, uh, No, mne, mne sa páčia správy a výkazy, ale potrebujeme činy. Musíme, musíme konať na európskom e, kontinente, ale čo vidíme? Vidíme krízy a vidíme, že na to je vnímané ako faktor nestability. Pozrime sa na Severné Macedónsko, Albánsko, Čiernu horu. Áno, je to pravda, sme e, jedna rodina, ale aktívne by sme sa mali zamýšľať nad tým, ako by sme zabezpečili európsku budúcnosť. Je to na nás, je to naša úloha členov Európskej únie a my sa musíme postarať o stabilitu nášho kontinentu a musíme prestať stiažovať sa e, na druhé krajiny, že tie sú prezentnejšie ako my. Ďakujem pekne za slovo, e, pán predseda. Chvála, Miro. A teraz e, pani Aliu Marí za Európsky parlament. Ďakujem. Tri veľmi stručné poznámky na základe toho, čo som si vypočula od niektorých kolegov z viacerých národných parlamentov. Najskôr vzťah medzi obranou politikou a zahraničnou politikou. Počula som, že obranná politika je podriadená zahraničnej politike. Ako bývalá ministerka obrany a zahraničných vecí, musím povedať, že v každej krajine e, to môže byť tak, ale na európskej úrovni je to iné pretože treba pripustiť, že nemáme zahraničnú politiku. Okrem e, problematiky v oblasti ľudských práv, kde sa zhodujeme, je tu veľa rozdielov. A preto na základe tých intervencií, e, ktoré sme ochotní urobiť, a e, európsky občania riskujú život v zahraničí, takže vlastne my si musíme stanoviť, že čo sme ochotní riskovať v oblasti zahraničnej politiky. Po druhé, E, vzťah NATO a európska obrana. Ja si myslím, že tu nie je vôbec žiadna rivalita, najmä zo strany e, Európy, ale je tam komplementarita. Európa je veľká, veľmi mocná, zároveň pomalá e, organizácia. Európska obrana je však oveľa rýchlejšia a bližšia krajina, kde sa krízy kde vypukli krízy. A preto je potrebné, aby sme tieto obranné politiky vnímali komplementárne. Európska obrana môže konať rýchlejšie, môže anticipovať isté krízy a až keď skutočná kríza vypukne, až tam reálne potrebujeme na to. Samozrejme, že je tu problém líderstva. Američania vždy chcú e, obnoviť svoj leadership a žiadajú Európu, aby e, svoje e, E, úsilie tiež zvýšila. Nezabúdajme, že Európa je prispievateľom NATO, ale nezabúdajme, že iba niektoré krajiny Európy, ako Veľská, Veľká Británia, robia a vyvíjajú toto skutočné obranné úsilie. A preto chcem povedať kolegom z národných parlamentov, prosím vás, uvedomte si, že dnes úsilie na obranu a zahraničné e, e, vzťahy je variabilné. Od 1 po 10 sa dá povedať. Jedna to je <clears throat> to, čo robia niektoré krajiny maximálne ako Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia a ďalšie krajiny to robia minimálne. A preto je dôležité, aby sme si všetci uvedomili, že medzinárodná situácia je nebezpečná, bude naďalej nebezpečná. Máme tu výzvy klimatické, potravinové a tak ďalej a preto bude potrebné, aby každý národný parlament akceptoval navýšenie obranného rozpočtu. Ďakujem, Michel. Ďalšou rečničkou je pani Rida z Nemecka. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja priamo nadviažem eh, na to, čo povedala moja predrečníčka. Je to naozaj mimoriadne dôležité, aby sme mali zahraničnú politickú stratégiu a to spoločnú a nie to len vzhľadom na to, čo tu bolo spomenuté, vzhľadom na transatlantický zväz. A áno, mm, keď by sme sa chceli zbaviť pána Trumpa, tak by sme mali tú správu mala čítať veľmi kriticky, ale my tu máme stanovisko, ktoré schválila Európska únia ešte v roku 2008, aby sme si my privlastnili naše konanie tak, aby sme európsku koéziu posilnili. Potrebujeme viacej pravidiel a musíme mať suverénne stratégie členských štátov. Keď hovoríme o fondoch, tak by sme nemali hovoriť o, o len bezpečnostnom fonde, obrannom fonde. Myslím si, že by sme mali aj, mať aj konverzné fondy, aby sme toto doplnili. Nie, my nie sme krajiny deindustrializácie a preto je dôležité na zamyslieť sa aj nad smernicou o zbrojení a naozaj by sme potrebovali takú smernicu, ktorá by bola záväzná a dovolte mi, aby som sa vrátila ešte k tej správe. Myslím si, že myšlienka Bezpečnostnej rady je veľmi dobrá, ale chcem počiarknúť, že Musíme sa zameriavať viac na ženy a mier, viac ako je to v bode 20. My vieme, že ženy sa zúčastňujú mierového procesu a tieto sa dopracúvajú rýchlejšie a k lepším výsledkom a preto to musíme posilniť. No a ešte posledná veta. Vzhľadom na internacionalizáciu a globalizáciu, toto je mimoriadne dôležité a to je otázka digitalizácie v obranej politike, ako to toto ešte počiarknúť, pretože vieme, že sú tu dôležité systémy, ktoré vyvíjame, ale tu sa tiež musíme viacej zamerať na otázku ochrany ľudských práv a tu tiež otázka rodová, ale nie len. Nemôžeme zneplatniť to, že máme ako Spojené národy spoločný e, inventár pravidiel. A tuto Európska únia do toho zapadá, aj keď interná obrany schopnosť týmto môže byť narušená. Takže nemôže ísť len o toto. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. A teraz rečník z Európskeho parlamentu James Káva tiež zo Spojeného kráľovstva. Myslím si, že ten je viac zabresk za Brexit. James Áno, ja som taký istý nešťastný, ako vy ste boli nešťastní v roku 2016. Myslím si, že ako britský poslanec toto je moja e, posledná pripomienka. E, môžem, musím nesúhlasiť so všetkým, e, za čo politicky vy bojujete, ale ale ja naozaj vám musím um, vyjadriť obdiv, pretože vždy ste boli veľmi férovi, takže naozaj veľmi pekne ďakujem. Ja teraz nebudem toľko hovoriť o Brexite, pretože je to nastolené, diskutuje sa to ja naozaj veľmi stručne. Odzneli tu rôzne slova dnes do poludnia. E, hovorilo sa tu o osude, o osude suverénnej vláde a myslím si, že toto je veľmi závažná záležitosť, e, keď týchto 27 európskych krajín sa vyvíja rôznym smerom, ale máme tu aj neutrálne krajiny ako Švédsko. Všetko, čo chcem povedať, naozaj e, buďte veľmi obozretní v tom, čo si zažaláte, pretože sa vám to môže splniť, keď hovoríme o rôznych krajinách. Mm. napríklad Írsko, moja manželka je Írka. Takže keď e, budete podporovať záležitosti v tejto oblasti, naozaj sa nesnažte opravovať to, čo nie je pokazené. Zamerajte sa na to, čo funguje v rámci 27 členských štátov a e, čo môže Európska únia urobiť, e, čo nemôže dosiahnuť na to. Ďakujem pekne, James Kava. A teraz pán Rocha zo Španielska. Thank you, uh, Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán McAllister. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše pozvanie. My sa chceme vyjadriť k téme migrácie. Problém migrácie je jednou z hlavných víziev, pred, ktoré stoja pred Európou. Ehm, mnohonárodný charakter tohto javu si vyžaduje úsilie od, aj v budúcnosti a zvýšenú mieru solidarity a zodpovednosti. Je potrebné zabezpečiť ochranu hraníc, boj proti ilegálnej imigrácii, boj proti mafiám, ktoré sa zaoberajú obchodovaním s ľuďmi. Takisto sa treba zamerať na krajiny pôvodu, na tranzitné krajiny a treba takisto zadefinovať legálnu imigráciu. K tomu je však potrebná h- potrebné hlboké pochopenie všetkých zložiek tohto problému, plánovanie a koordinácia reakcie zo strany Európy. Iba takto môžeme e, zabezpečiť bezpečnú, koordinovanú a e, priateľnú mieru migrácie. Boj proti mafiám je jedným z hlavných pilierov boja proti ilegálnej imigrácii a to je dôležité, aby sa koordinovalo medzi EÚ, členskými krajinami, NATO a susednými krajinami. Mafie e, majú obrad 7 miliárd dolárov ročne, e, zotročujú e, viac ako 150 tisíc ľudí ročne a proti tomu musíme bojovať. Európska únia prijala v tomto smere rozličné opatrenia, aby prerušila e, tieto obchody mafii. Veľmi často sme boli úspešní, ale e, ten úspech zaň vďačíme spolupráci medzi e, agentúrami, zúčastnenými krajinami, napríklad Frontex, Triton, Poseidon a Sofia a ďalšie aktivity. Samozrejme, výsledky sú veľmi povzbudivé ale všetkým je jasné, že nie je to dostatočné a že my musíme eh, na tejto veci naďalej eh, veľmi intenzívne pracovať. Ďakujem. Gracias. A teraz za Európsky parlament pán Ivo Weigl. Ďakujem pekne, pán predseda. Som zo Slovenska a vidím, že je tu delegácia z môjho parlamentu takže preto budem hovoriť po slovinsky, aby som ich potešil. Ja som... No, ja už pôsobím v Európskom parlamente. 10 rokov som členom výboru pre zahraničné veci. No a teraz, keď odchádzam s veľkým smútkom, eh, tak musím povedať, že svet je nebezpečnejší, pre život ako pred desiatimi rokmi, keď som prišiel do Európskeho parlamentu. Európska únia sa nestala globálnym hráčom, nemá váhu ani nie, nepodiela sa na veľkých dohodách, kde sa hovorí o otázkach vojny a bezpečnosti. Ja myslím, že snaha o mier a stabilitu e, je hlavnou úlohou bezpečnostnej a zahraničnej politiky. No a preto zahraničná politika má nástroje, ktoré čoraz menej sa používajú, bohužiaľ, to je medzinárodné právo. Nož vidíme tu predstaviteľov rôznych parlamentov, no a mne sa zdá potrebné a nevyhnutné, aby sme podporili reformáciu národného práva, či už v multilaterálnych fórach alebo bilaterálnych stykoch a pri riešení problémov. No a keď sa hovorí o medzinárodnom práve a keď ho budeme, keď ho budeme brať ako základ riešenia medzinárodných problémov, tak sa nám podarí nájsť riešenie problémov, ako je napríklad konflikt na Blízkom východe medzi Izraelom a Palestínou, problém západnej Sahary, Ukrajiny a mohol by som pokračovať takto ďalej. Ďalšia vec, ktorú by som na dodal ešte, je, že nemyslím, že riešenie je v domovaní väčšin vnútri Európskej únie pri hľadaní riešení, ale riešenie lepšie líderstvo. Európska únia potrebuje lepšie vedenie a to je kľúč problému tak, aby Európska únia sa dokázala lepšie presadzovať v medzinárodných otázkach. Ďakujem pekne. Thank you, Ivo Weigl. Ďakujem pekne, Ivo Weigl. A teraz ďalším, ďalším rečníkom je pán Bizes z francúzského parlamentu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán McAllister. Ja plne súhlasím s tými návrham, návrhmi, ktoré Michel Aliot Marie predniesla, pokiaľ ide o vzťahy Európskej únie a NATO o to, že tu ide o komplementaritu, pokiaľ ide o rozpočtové úsilie, ktoré, e, ktoré musia niektoré štáty navýšiť. Napríklad Polsk, vidíme, že niektoré krajiny ako Polsko, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko vyvíjajú v tomto smere väčšie úsilie. E, vieme, že e, USA vyzývajú Európsku úniu, aby viac participovala na aktivitách NATO. My nezabúdajme, že to je veľmi dôležitá organizácia a Európska únia musí pochopiť, že musíme venovať viac času, peňazí do bezpečnostnej a obranej politiky a že to e, je veľmi dôležitý e, e, orgán, ktorý má vysokú mieru vplyvu a ešte sa chcem vyjadriť ku kvalifikovanej väčšine. Myslím si, že je nevyhnutné, aby každé zhromaždenie, ktoré bude e, jednomyselné, pracovať na princípe jednomyselnosti skôr alebo neskôr bude paralizované. Samozrejme, treba dávať pozor, aby malé štáty mali tiež e, vplyv počas hlasovania, ale E, prostredníctvom toho zabezpečenia, toho vlastne pomeru hlasov, e, si myslím, že ak my e, neprejdeme k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou, Európska únia bude paralizovaná a dnes E, časy ekonomické a vojenské veci sa vyvíjajú oveľa rýchlejšie ako politika, preto je potrebné, aby Európa bola reaktívna, aby hovorila jedným hlasom aj k týmto veciam. To je naozaj nevyhnutné, aby sa to počas budúceho mandátu komisie a rady riešilo, aby sme mohli prejsť na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Ďakujem, pán Víze. Christian Preda. Ďalším rečníkom za Európsky parlament je Christian Preda. Ďakujem, pán predseda. niekoľko, do... niekoľko doplnkov k otázke hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Ja som za to, pretože si myslím, že tu pracujem už 10 rokov v tomto výbore a 5 posledných rokov som koordinátorov a vidím, ako pracujú naše delegácie, ako sa pracuje v členských štátoch. A vlastne tá sila a múdrosť Európy je vlastne ten princíp kompromisov a e, jednomyselnosti. My všetci dobre vieme, že e, e, toto vlastne umožňuje individuálne hlasovanie alebo aj také nečestné aliancie, E, ktorých cieľom je zlomiť, blokovať niektoré rozhodnutia. Druhý bod, pokiaľ ide o veľmi dôležitú tému Západného Balkánu, ja si myslím, že budúci parlament, ako aj budúci komisár pre rozšírenie a susedské vzťahy, bude sa musieť e, sústrediť na Západný Balkán tam metóda aj tempo e, sa rôzni a e, naozaj Západný Balkán je veľmi dôležitou politickou prioritou pre nás, Európanov. You, Ďakujem pekne, Kristian Preda. No a teraz e, predposledný rečníci, pán Benešik z Česka, pán Komensiny z Talianska, pani Mandala z Nemecka a pán Voskievič z Polska. Vynechal som niekoho, takže štyria poslední rečníci. Pán Benešík ako prvý, nech sa páči. Dobré dopoledne ode mne. Dobrý deň. Ja som bol s jedným kolegom, pánom europoslancom Štetinou a tiež vlastne E, by som chcel vystúpiť na tému Vyšehradskej štvorky a ako predseda pre európske záležitosti Dolnej snemovne parlamentu Českej republiky. Môžem povedať, že my ako výbor máme formalizovanú stretávaciu platformu, stretávame sa dvakrát do roka, snažíme sa koordinovať naše politiky a postoje, ale musím povedať, že aj témy, ktorými sa zaoberáme, sú vyberané tak, že kde je možné nájsť isté styčné body. Ja si myslím, že Vyšehrádzka štvorka je tu v Bruseli vnímaná ako monolít, ktorým vystupuje jednotne s jednotným názorom a je považovaný za troublemakera. E, myslím si, že toto vnímanie je do istej miery ovplyvnené našimi postojmi k migračnej kríze a jej riešeniu. Ale keď sa pozriete do histórie postojov Vyšehradskej štvorky, tak môžete vidieť, že tie postoje boli rôznorodé, lebo napríklad Poľsko hlasovalo za povinné kvóty, Česká republika bola ochotná dokonca prijať oveľa väčší počet migrantov na základe dobrovoľnosti, pretože to, čo nám najviac vadilo, to bolo to tlačenie na silu pretlačiť toto rozhodnutie. Maďarská strana pred rokom, vyše rokom v tichosti prijala vyše tisíc utečencov a Slovensko to jedno percento na tú kvótu, aby naň nebola podaná e, žaloba. Potom vystúpi náš prezident, ktorý je kapitolou sama o sebe a povie, že ako vyšehradská skupina krásne všetkých presvedčila o tom, ako bolo potrebné túto situáciu riešiť. Takže ja potom naozaj nie som prekvapený, že veľa kolegov vníma Vyšehradskú skupinu e, cez e, takúto optiku. Aká je budúcnosť, to bude závisieť do veľkej miery na nás. A musím povedať, že zoskupenie, regionálne zoskupenia takéhoto druhu nie sú v Európe výnimkou. Napríklad tu máme Benelux. A ešte zo pár poznámok k tomu, čo to zaznelo. Ja som veľmi rád, že tu zaznelo, že Európska únia má mať doplnkovú politiku, komplementárnu politiku k obranej politike NATO. S tým plne súhlasím ako krajina, ktorá tento rok oslavuje 20. výročie vstupu do NATO. A zároveň chcem povedať, že takéto medziparlamentné rokovanie na tému zahraničná politika, vonkajšie vzťahy vítam a ja verím, že aj v budúcnosti sa budú organizovať nielen kvôli networkingu, ale aj kvôli výmene názorov a som presvedčený a verím, že nový Európsky parlament bude pozornejší pri výbere vysokého e, predstaviteľa pre zahraničnú a vonkajšiu politiku a obranú politiku, ako tomu bolo doteraz. Ďakujem. You, Ďakujem pekne, vážený kolega. Takže teraz máme už, už E, nášho pána komisára s nami v miestnosti. Predtým, než budeme pokračovať, e, privítajme Mišela Barniera. Mišel, dáš nám ešte 5 minút? Áno, 5 minút, takže pán Komenčíny z Talianska. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja by som sa chcel vyjadriť k takým dvom záležitostiam. Ponajprv by som sa chcel vyjadriť k tomu, že sme sme proti kvalifikovanej väčšine na rade, pretože zdieľam výhrady niektorých mojich predrečníkov, najmä skutočnosť, že tento systém je proti suverenite jednotlivých členských štátov a je aj proti jednotlivým právam, ktoré je potrebné brániť. Považujem to za veľmi citlivú otázku a preto sa vyjadrujeme proti tomu. Ďalej by som sa chcel vyjadriť eh, k otázke nelegálnej migrácie. Zdieľam to, čo povedal španielský kolega. Viaceré vyšetrovania potvrdili a najmä v našej krajine, ako aj v Španielsku, sme veľmi často sa s týmto ťažkým problémom potýkali sami a mnohé štúdie poukázali na to, že za tým je vlastne biznis. Je za tým biznis, organizovaný zločin, obchodovanie s ľuďmi. Títo ľudia na tom zarábajú, špekulujú, tak aby zvýšili svoje príjmy a zisky, ktoré potom investujú do iných trestných činností. Musíme proti tomu bojovať a Európa musí prispieť svojou troškou do mlyna aj v tejto oblasti. Ako včera sa povedalo, Frontex sa posilňuje, ale musíme vyčkať konkrétne fakty. Momentálne také krajiny ako Španielsko, Taliansko a Grécko sú ponechané sami na seba a musia sami bojovať s týmto problémom. Nemáme tu problém len s organizovaným zločinom, ale máme tu e, problém celej Európe, pretože títo migranti a s nimi môžu prísť nebezpeční džihadisti alebo ľudia, ktorí šíria teror v Európe. Takže ešte raz potvrdzujeme naše rozhodnutie a skutočnosť, že potrebujeme pomoc pri tomto boji a to pomoc zo strany ostatných európskych krajín. Musíme pomáhať aj tým krajinám, odkiaľ títo ľudia prichádzajú, aby mali stabilitu aj v svojich vlastných krajinách. Pani Mandela z Nemecka, ďakujem pekne pán predseda za pozvanie. No, že z hľadiska že už je pokročilý čas, tak len jedna vec, ktorú by som povedala z Nemecka. My sme spolahlivým partnerom NATO a len ak ako Európske spoločenstvo spoločne sa budeme venovať obrane a bezpečnosti Európy, tak potom budeme môcť mať vedúcu úlohu no a preto podľa môjho názoru Spoločná bezpečnostná rada je správny smer. Už máme spoločnú jednotku rýchleho nasadenia, musíme stále spoločne bojovať proti príčinám utečenectva, musíme sa s utečencom venovať spoločne, no a my ako spoločný, e, spolahlivý e, partner na to musíme spoločne bojovať proti terorizmu a ďalej e, zaistiovať, aby Čerezec krajín bolo členom Európskeho spoločenstva. Ja ďakujem pánu Tenokovi za to, že tu dnes bol, pretože aj to je znak toho, že pokračovať ďalej vzťahy medzi EÚ a Veľkou Britániou. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. No a posledným rečníkom je pán Voskievič z Polska. Ďakujem veľmi pekne. Ja chápem, že musím byť stručný. Táto dnešná diskusia je mimoriadne dôležitá v každom prípade. Mnohí z predchádzajúcich rečníkov už hovorili o tom, že hovorili o hlasovaní kvalifikovanou väčšinou a jednomyselnosťou. No a ja by som rád povedal, že všetky členské štáty musia byť jasne pochopené, pretože inak to nebude dobre pre európsku jednotu. Hlavne zistenie bezpečnosti v celej Európe. Kolega sa Slovinského spýtal, aký náš prístup v Vyšegradskej skupine. No my všetci si myslíme, že musíme sa spoločne zhovárať. No a otázka hlasovania kvalifikovanou väčšinou je mimoriadne dôležitá. Takže čo? Aká mala byť tá kvalifikovaná väčšina? Samozrejme nemôžeme o tom hovoriť a rozhodovať teraz, ale malo by to byť blízko k absolútnej väčšine, alebo jednomyselnosti. Ďakujem pekne, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé vypočuť si rôzne názory k zahranično-politickým témam. Zistili sme, že sú rôzne názory na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou, ako aj k Európskej rade bezpečnosti týmito otázkami sa budeme musieť ešte ďalej zaoberať ja som si istý, že mm, v ďalšom legislatívnom období nás čaká spoločne zahraničnej be bezpečnostnej politike veľa práce a prieskumy ukazujú, že veľká väčšina občanov nás členských štátov očakáva, že v tom budeme ďalej postupovať, ale samozrejme dôležité budú detaily. Ďakujem za vaše príspevky. No a teraz by som rád pristúpil k bodu číslo 10 nášho bežného zasadnutia výboru e, pre zahraničné veci a prvom ďalšiemu bodu programu nášho spoločného zasadnutia. Som veľmi rád, že Michel Barniera a tu môžeme privítať na spoločnom zasadnutí členov výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu a kolegov z národných parlamentov. Dovolte mi povedať pár slov v mene Európskeho parlamentu. Ja mám dojem, že v posledných mesiacoch a rokoch Európsky parlament dokázal eh, pomocou našej skupiny priadenie Brexitu alebo riadiacej skupiny pre Brexit vyjadrovať naše pozície a snahy. A to bolo dôležité, aby Európska únia hovorila jedným hlasom a bude tak aj ďalej pokračovať. No a ja by som chcel poďakovať úprimne Michelovi Barnierovi a jeho celému týmu za ťažkú prácu, ktorú vykonali za, v posledných mesiacoch na obranu záujmov EÚ a udržanie jednoty medzi členskými štátmi. Ehm, rokovania o dohode o odchode istotne neboli jednoduché bola to ťažká práca, no a prvýkrát sme vstúpili do týchto neprebádaných vôd, no a niektoré časti dohody hovoria o zahraničnej politike EÚ, hlavne spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike, spoločnej obrannej politike a myslím, že Michel Barnier nám k tomu niečo povie. No a na záver by som chcel poďakovať za to, že ste dnes prišli. Vieme, koľko máte práce, vieme, koľko práce vás ešte čaká po udalostiach zo včerajšieho večera v britskom parlamente. Ďakujeme, že ste prišli. Teraz si vypočujeme vaše úvodné slova a budeme mať čas do približne 11.15 na otázky a odpovede. Máte slovo, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne. David, nemusím hovoriť, dúfam, po anglicky. Dobre, takže budem pokračovať po francúzsky by som preukázal kultúrnu diverzitu, ktorú musíme zachovať. Vážený pán predseda David, eh, dámy a páni, ďakujem vám za pozvanie. Ako viete, ja som homopolitikus a v moje, na mojej politickej, v mojej politickej kariére boli isté etapy, ktoré ma poznačili, na ktoré som hrdý. Bol som francúzským ministrom zahraničných vecí, bol som e, hlavným negociátorom pri rozličných zmluvách, napríklad pri Lisabonskej zmluve, ktorá e, takisto e, ošetruje otázku európskej obrany a ja som stále veľmi angažovaný v týchto témach, ktoré vy tu v parlamente, David, riešite s takou dynamikou a ktoré vy, dámy a páni poslankyne z národných parlamentov, takisto riešite e, v, vo výboroch pre zahraničné záležitosti a obranné záležitosti vo vašich národných parlamentoch. Hovorím to preto, lebo ja som bol 20 e, rokov poslancom e, Národného parlamentu v mojej krajine a mm, Nechcem, aby ste mi vyďakovali. Ja vám ďakujem, pretože tieto rokovania, ktoré v mene Európskej únie už dva roky vediem, neboli nikdy tajné. Ja som mal príležitosť navštíviť každý národný parlament 27, 28 krajín a minulý týždeň som bol v Poľsku, Zajtra budem vo Švédsku a ja naďalej e, túto prácu vykonávam a počas každej návštevy skutočne si dávam záležať na tom, aby som navštívil národné parlamenty, pretože aj vás sa to týka, dnes sa vás aj vás týkajú tieto negociácie, ktoré sa týkajú občanov, podnikov vašich krajín, ale aj preto e, sa vás to týka, lebo E, podľa mňa je to veľmi dôležité táto otázka rozvodu, ktorú sa snažíme riešiť organizovanie a to nie je ľahké. A je to ešte potom druhý negociačný proces, ktorý je oveľa dôležitejší a zaujímavejší. A to sú budúce vzťahy s, so Spojeným kráľovstvom a budúce partnerstvo. Takmer všetky témy, ktoré sa týkajú tohto partnerstva, okrem obrany, zahraničnej a bezpečnostnej politiky, sú témy, ktoré budú potom prenesené do zmiešaných dohôd. Teda každý národný parlament 27 krajín, e, členských krajín EÚ sa bude musieť k tomu e, vyjadriť a jednomyselne sa bude musieť 27 parlamentov vyjadriť, aby e, sme pripravili a vytvorili tieto partnerské vzťahy s britským parlamentom. Takže nie sme tu zbytočne, nie, nič sa nerobí zbytočne, ja nechodím zbytočne do národných parlamentov. Ja vám ďakujem za pozvanie, za vašu podporu. To je kolektívna podpora. E, a vlastne treba si uvedomiť, že to je kolektívne vyjednávanie. Ja vediem celý tým, ktorý je skutočne výnimočným týmom. Treba povedať, že teraz prežívame veľmi vážne chvíle celého negociačného procesu trochu e, závisíme od rozhodnutí britského parlamentu, pokiaľ ide o spôsob odchodu, e, ktorý sme negociovali s Veľkou Britániou, e, nie proti ním. Dospeli sme s Veľkou Britániou a nie proti Veľkej Británii k dohode. Máme tu dohodu, už je to 4 mesiace, čo ju máme. Je to dohoda o organizovanom odchode, 600 strán to je a potom samozrejme máme tu druhý, druhú časť balíčku, to je tento jednoduchší text na čítanie, ktorý je však rovnako dôležitý, to je politické vyhlásenie, ktoré bude sprevádzať túto dohodu. Dohoda sa týka minulosti, e, ako vo všetkých e, e, rozvodoch treba urobiť bilanciu E, budú minulosti a potom tu máme politické vyhlásenie, ktoré via- opisuje cestu k vytvoreniu budúcich vzťahov, partnerských vzťahov s touto veľkou krajinou. Veľká Británia odmietla, e, britský parlament tretíkrát túto dohodu po tretíkrát odmietol. Včera večer opätovne tam bolo negatívne hlasovanie a čo skutočne je šokujúce a deprimujúce je, že dolná snemovňa parlamentu krajiny, ktorá sa rozhodla a zvolila si odchod z Európskej únie až doteraz, tam nie je žiadna pozitívna väčšina. Tam sú len negatívne väčšiny. E, negatívna e, väčšina proti dílu, e, negatívna väčšina proti no deal a negatívne väčšiny proti všetkým ostatným možnostiam, aj keď sú to niekedy veľmi tesné väčšiny, ako ste mohli vidieť včera večer, pokiaľ ide o, e, o colnú úniu. E, tam vlastne hlasovanie bolo prehraté rozdielom dvoch hlasov. Ale takýmto spôsobom nemôžeme organizovať e, organizovaný odchod Veľkej Británie z EÚ. A E, pokiaľ ide o e, Brexit no deal, aby sme sa mu vyhli, tak máme len jedinú možnosť hlasovať za deal. A úprimne povedané, ak e, Veľká Británia opustí Európsku úniu organizovaným spôsobom, tak jedinou možnosťou je táto zmluva, ktorú sme s nimi vyrokovali. My sme tam ošetrili všetky témy a tam sme našli právne odpovede na všetky neistoty, ktoré vyvstali v súvislosti s Brexitom. Takže dnes sme v situácii, e, keď možnosť no deal, a teda odchod bez dohody, je veľmi pravdepodobná. Musím vám povedať pravdu, je to moja zodpovednosť, moja povinnosť. Teda odchod bez dohody je e, veľmi pravdepodobný. Nebol, nebola to moja voľba. My ako negociátori sme robili všetko preto, aby sme mali odchod s dohodou, ale musíme sa pripraviť a už sa seriózne pripravujeme aj na odchod bez e, dohody. V posledných e, mesiacoch Brexit plne okupuje európsku agendu, vyžiadalo to veľa energie, času, a myslím si, že by bolo dobré, keby a mali sme pocit, že to venujeme pozitívnemu programu. Ja si spomínam, že na začiatku celého procesu Angela Merkel povedala, že budúcnosť únie je oveľa dôležitejšia ako Brexit a ja s tým súhlasím, takže my teraz musíme, a ja dúfam, že to bude veľmi rýchlo, E, si stanoviť tie skutočné výzvy a ja dúfam, že tieto negociácie sa napriek všetkému skončia pozitívne. To v každom prípade veľmi veľká výzva. Máme tu ale aj iné dôležitejšie výzvy, ako sú klimatické zmeny, technologická vojna, migrácia, európska obrana, o ktorej prezident Juncker E, už pred 4 rokmi vlastne e, venoval svoj e, mandát veľmi dôležitej agende v tejto oblasti, rovnako ako aj investíciám a migrácii. Minulý týždeň prezident Tusk navrhol Európskej rade, aby venovala časť tým najdôležitejším témam, ako je priemyselná politika a vzťahy únie s Čínou. Takže toto sú z môjho pohľadu tie veľké štrukturálne výzvy, do budúcnosti. A samozrejme nás musíme vnímať svet a otvorene, a vy to každý deň vidíte. Vidíme, že čoraz viac hrozieb tu máme, čoraz viac sa nás týkajú. E, často sa to ohrozuje aj fungovanie našej e, demokracie, ako sú cyberataky, terorizmus, dezinformačná propaganda, vonkajšie zasahovanie. My rovnako vidíme, ako sa spochybňujú niektoré základné princípy našej kolektívnej bezpečnosti. Zost vidíme, ak, aká je úloha USA, ako váha NATO a popieranie všetkých e, multilaterálnych rámcových dohôd, to je dosť vážna výzva a vo všeobecnosti návrat k sile na úkor práva, na úkor multilateralizmu, myslím na protekcionizmus USA, na opätovné e, e, potvrdenie sa Ruska a nástup Číny. A v tomto kontexte E, som si všimol, že niektorí videli a vidia odchod Veľkej Británie z EÚ, vidia to ako spôsob, ako trvalo oslabiť EÚ a na to treba reagovať. E, niektorí, ktorí sú vonku, e, mimo únie, ale niektorí, ktorí sú priamo v únii. Dámy a páni, ja si spomínam na jeden rozhovor, ktorý som mala pred niektorý, nieko, ktorý som mal pred niekoľkými mesiacmi s náželom Farážom. Viete, o čom hovorím? A na záver tohto rozhovoru som požiadal pána Faráža, som mu položil jednu otázku. Pán Faráž, vy ste robili kampaň za Brexit. My to rešpektujeme, keď to ľutujeme a teraz rokujeme o E, zmluve o odchode Veľkej Británie. A ako vy vidíte veci po Brexite? Môžete nám povedať, ako vidíte budúcnosť našich vzťahov medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou po Brexite? Aká je vaša vízia? Jeho odpoveď bola jasná. Treba ju poznať a nemôžno na ňu zabudnúť. Pán Barnier povedal pán Najžel po Brexite, E, Európska únia už nebude viac existovať. Takže oni chcú, títo ľudia chcú zničiť Európsku úniu znútra a ďalšie zvonka. Takže preto si myslím, že je potrebné sa starať o Európsku úniu, obávať sa o ňu, aj keď ju treba reformovať, aj keď možno treba niektoré veci zreviz- zrevidovať, najmä niektoré politiky, ako je subsidiarita, alebo re- zrevidovať niektoré veci, aby sme robili spoločne isté veci v iných oblastiach. My sa musíme poučiť zo zmien, ale podstata je, že musíme zostať spolu a zachovať Európsku úniu a brániť naše spoločné záujmy ja som mal tú zodpovednosť, že som to urobil v tomto rokovaní. A ja si myslím, že v tomto kontexte diplomacia, obrana, rozvoj, spolupráca s inými oblastiami sveta e, sú tri také najmocnejšie páky, aby sme mohli e, Európsku úniu potvrdiť ako globálneho aktéra na medzinárodnej scéne a v budúcich rokoch musíme skonsolidovať naše diplomatické nástroje, aby sme hovorili jedným hlasom, aby sme už neakceptovali žiadne rozdelenie, ako sme boli v minulosti, napríklad v prípade Venezuely alebo ľudských práv. Mali by sme posilniť spoločné analýzy, mali by sme systematickejšie vyhodnocovať naše hrozby, ktoré nad nami vysia Mali by sme prijímať viac rozhodnutí kvalifikovanou väčšinou. To by mali byť nástroje a priority. A myslím si, že takisto, aby bola naša zahraničná činnosť koherentnejšia, treba si uvedomiť, že Európa je a zostane najväčším donátorom na medzinárodnej scéne. My sa nevzdávame našich ambícií a na základe našich záujmov a našich očakávaní musíme samozrejme pristupovať niektorým štátom v rôznych regiónoch sveta a musíme samozrejme mať aj ekonomickejšie, aj komercia, kom, obchodnejšie vzťahy. Musíme prehlbiť európsku obranu, priblížiť náš kontinent občanom. Vy v každej krajine vidíte ako prvé očakávanie zo strany občanov, a to nie je žiadny paradox, je bezpečnosť a obrana, spoločná obrana. A to vôbec neprotirečí národnému úsiliu v oblasti obrany, neprotirečí to nášmu úsiliu, ktoré to robíme aj v rámci NATO spolu s Veľkou Britániou a to vôbec si neprotirečí e, so spoluprácou na bilaterálnej úrovni, ktorú mnohé krajiny majú s Veľkou Britániou. Ochráňovať a takisto, e, e, takisto dosiahnuť E, kapacitu e, riešiť krízy pri zdroji, lepšie plánovať a lepšie nasadzovať naše sily. Toto je ambícia, ktorú iba tak veľmi stručne som tu náčrtol, by mala byť riešená na úrovni 27, ale samozrejme nie je vylúčené úzke partnerstvo s, so Spojeným kráľovstvom, tak ako ste to, pani Anderle, vo vašom vystúpení povedali pred chvíľou Samozrejme, diplomacia, rozvoj, e, ochrana, naša pozornosť, ambície, záujem e, rokovať o dlhodobom a silnom partnerstve s, so Spojeným kráľovstvom. A to celé je espritom tohto politického vyhlásenia. <clears throat> Ja vás vyzývam, aby ste si to prečítali, ak ste si to ešte neprečítali a to sme vlastne vyrokovali s týmami Terezy May. Samozrejme, že Veľká Británia zostane našim spojencom, zostane permanentným členom Bezpečnostnej rady OSN. Je to geograficky blízka krajina, máme, dielame spoločné hodnoty a musíme byť solidárni a solidárne čeliť e, hrozbám a musíme lepšie e, garantovať bezpečnosť aj prostredníctvom solidarity. A prečo takmer pred rokom, v júli minulého roku, sme e, vypracovali naše vlastné uznesenie Európskeho parlamentu, takisto guidelines Európskej rady a takisto sme tu mali bielu knihu, ktorá bola navrhnutá v júli vládou Veľkej Británie a my sme sa snažili dosiahnuť istý metodický benchmarking tak, aby sme našli všetky e, body, kde sa naše stanoviská zbližujú a my sme to urobili. My sme našli veľmi veľa konvergencií. Spomeniem 5 mechanizmov, ktoré sme spolu s Veľkou Britániou identifikovali a sme pripravení tam pracovať pri vytváraní tohto nového partnerstva. Strategický dialog, aby sme spojili naše úsilie s USA, najmä v oblasti Bezpečnostnej rady OSN, aby sme mohli reagovať na hlavné medzinárodné výzvy, ako je iránsky jadrový program alebo mierový proces na Blízkom východe, klimatické zmeny, dialog politický a strategický za účelom e, garancie komplementarity našich sankčných režimov. Číslo 2. E, operačná rámec spolupráce, ktorý umožní Veľkej Británii, ak si to želá, aby sa zúčastnila na európskom úsilí e, stabilizácie e, situácie v oblasti pirátstva v Adenskom zálive, alebo aj pri vzdelávaní somalsky a pri trénovaní somalských vojakov. Veľká Británia, my tiež musíme byť pripravení spolupracovať v rámci takejto operačnej spolupráce a pri nasadzovaní našich vojsk aj mimo. Po tretie, možno zúčastňovať sa vojenských výskumných projektov, aby sme mohli garantovať interoperabilitu v materiálnej oblasti, najmä v rámci Európskej Európskej obrannej agentúry, aby sme mali novú permanentnú štruktúrálnu spoluprácu v oblasti obranu. Veľká e, Británia už vyjadrila svoju podporu projektu vojenskej mobility a takisto aj v rámci Európskeho e, fondu pre obranu, ktorý sme práve vytvorili po štvrté, štvrtý mechanizmus je spolupráca v oblasti e, in, e, v oblasti e, spravodajstva, pri hybridných z, e, hrozbách a tak ďalej. Po piate, spolupráca pri nových hrozbách, najmä pri kybernetickej zločinnosti, výmena informácií v, o tejto oblasti, medzinárodná spolupráca a operatívnejšia spolupráca so všetkými kompetentnými agentúrami EÚ. EU Takže to je 5 mechanizmov, ktoré sme identifikovali spolu s Britániou, ktoré sme vložili do tejto politickej deklarácie a sme ochotní na nich čo najrýchlejšie, najskôr začať pracovať, ako náhle dosiahneme dohodu o stiahnutí o minulosti, o, o dohode o spolupráci. Okrem toho, sme takisto e, chceme pripraviť aj e, pra, partnerstvo a spoluprácu na mieru. Tam predpokladáme spoluprácu v strategickej oblasti, e, ktorý by mal vojsť do platnosti ešte pred e, prechodnou dobou. Flex by, mali, malo by to byť flexibilné partnerstvo bez dohôd na základe záujmov, ktoré sa budú vlastne približovať. A potom, e, samozrejme aj na základe proporčného partnerstva, e, kde bude EU spolupracovať s Veľkou Britániou v oblasti vojenskej plus, teda tam, e, ošetruje, tam pripravujeme aj konzultácie, veľmi úzké konzultácie, kde bude mať prioritu spolupráca a chceme postupne zvyšovať proporčne naše vzťahy v závislosti od angažovanosti Spojeného kráľovstva. Samozrejme, že oni už nebudú členom tohto klubu, oni nás opúšťajú, je to ich voľba, my to ľutujeme, ale zároveň to rešpektujeme. Minister zahraničných vecí Veľkej Británie sa už nebude e, zúčastňovať z kolektívnych zasadnutí, ale napriek tomu Veľká Británia zostane jedným z najbližších partnerov únie a my budeme počúvať. Ako som vám povedal, ja už teraz robím tretí okruh Európa, vždy sa snažím stretať s predstaviteľmi národných parlamentov a stretám sa s nimi prakticky každý týždeň. Ja sa chcem poďakovať aj Európskemu parlamentovi, Davidovi Megalisterovi, za to, že tak pozorne sledovali Brexit a aj za to, ako ste pripravili uznesenie Európskeho parlamentu o budúcich vzťahoch. Ja, očak- ja poznám vaše očakávania. Od samého začiatku sme povedali, že nechceme robiť obchody s trhom, s ekonomikou, s obchodov a s bezpečnosťou, že chceme zachovať veľmi silné e, partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany a toto partnerstvo, tu hovoríme o zmluve, k tomu je potrebné minimálny právny rámec a preto si želáme, aby sme mali k dispozícii takýto rámec a aby podľa možnosti bola dohoda o odchode ratifikovaná. Ak k tomu nedôjde, tak to bude veľmi veľa dôsledkov, dámy a páni. Ja si neželám situáciu bez dohody, ja som pracoval na tom, aby sme mali dohodu, ale musíme si uvedomiť, že čo bude znamenať odchod bez dohody na naše partnerstvo v oblasti bezpečnosti. Dôjde tu k prerušenie diskusie o spoločnej vízii, dôjde tu k menšiemu množstvu záväzkov, dôjde tam k istej ruptúre v oblasti e, informácií a budeme mať e, limitovanejšiu výmenu informácií už nebude sa Veľká Británia zúčastňovať na operáciách EÚ, lebo nebudeme mať dohodu a nebude sa Veľká Británia takisto zúčastňovať na v e, kapacitách e, obranej agentúry ani v štruktúrálnej permanentnej spolupráce. Odchod bez dohody počas e, nejakej doby prinesie riziko, že tu nebude organizovaný rámec a že tu nebude vyjadrená nejaká spoločná vôľa. Na to sa musíme pripraviť. A že vlastne tu budú aj isté rizika strategických divergencií a my vlastne by sme mali aspoň na vysokej úrovni sa snažiť udržiavať e, diskusiu e, s Veľkou Britániou. Samozrejme, e, e, pokiaľ ide o klasifikované e, informácie, malo by to byť na unilaterálnej úrovni a samozrejme my chceme bilaterálnu spoluprácu v oblasti informácií e, a vojenskej oblasti a tak ďalej. Ako som povedal, ja veľmi ľutujem Brexit a aj keď to ľutujem, tak e, musím naozaj urobiť všetko preto, aby sa Brexit uskutočnil Organizovanie e, Brexitu je strata na oboch stranách. Nikto, e, mi nemô- nikto nemôže preukázať žiadnu pridanú hodnotu Brexitu. Treba si to uvedomiť, treba to vziať na vedomie a snažiť sa to riadiť čo najinteligentnejším spôsobom. A vy ste politici, ja som politik a ja si myslím, že je v našom záujme, aby sme pochopili, prečo istý počet občanov Británie 52% a mnohí iní v rôznych oblastiach Európy hlasujú proti Európe, aj keď sú Európanmi a vyjadrujú nedôveru, obavy, nechápanie Európy. Ja si myslím, že ešte nie je veľmi neskoro, okrem tých e, dôsledkov Brexitu, poučiť sa z toho a reagovať na obavy občanov. Medzi týmito obavami je potreba ochrany. A tam sa vraciam k tomu, čo som vravel a čo je dôležité, aby sme mali novú, lepšiu spoluprácu v bezpečnostnej a obrannej politike. Ďakujem. Cher Michel Barnier, nous... Milý Mišel Bardier, ďakujeme vám veľmi pekne, ďakujeme za vaše úvodné slova. Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, veľmi veľa ľudí sa prihlásilo do diskusie, veľmi veľa ľudí chce položiť otázku a vyjadriť sa s Michelom Barnierom. Som sa dohodol, že bude citovať príspevok troch kolegov a potom bude odpovedať. Takže vždy a, troch otázkov bude odpovedať. Ja sa budem snažiť aby to bolo čo najzaujímavejšie, takže požiadam vás maximálnu mieru stručnosti a presnosti. No a, a ako prvá dostáva slovo z Veľkej Británie baronka Armstrongová, nech sa páči. Dobrý deň vám všetkým želám. Ja som tu z snemovne Lordov, ak by som mohla. z dolnej komory britského parlamentu, tak by som dnes mala veľa práce, no ale som tu, aby sme, My sa zamysleli nad tým, čo povedal pán Barnier, ale aj nad správou, ktorú vypracovala snemovňa Lordov, myslím, že minulý týždeň, o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Veľkou Britániou. Nazvali sme to po Brexite ako získať priateľov a mať vplyv na ľudí. No a dúfam, že zapamätáte eh, v tomto duchu, čo poviem. Správa je pomerne komplexná a upozorňuje eh, na to, že sú tu tri hlavné oblasti, okrem čo povedal Michel Barnier, sú tri hlavné kľúčové elementy budúcich vzťahov. Poprvé, na neistotu, som to povedal tak jemne, eh, kde sa eh, keď sa to vyvinie z dohodou o ochode a vedeckou deklaráciou a ten mechanizmus pomáha eh, skutočnú štruktúru pre budúci dialog, ktorá pretrvá v akékoľvek dohode, ktorá bude dohodnutá, ktorá bude prijatá. A myslíme, že musíme veľmi opatrne tieto veci prebrať a zohľadniť, kde skončil pán Barnier a, a musíme zaangažovať e, na formálnu štruktúru, angažovať ľudí, ktorí e, sa zaujímajú o svoju budúcnosť, svoju hospodárskú budúcnosť a tak ďalej, tak aby sme skutočne dokázali získať oveľa väčšiu podporu pre reálnu spoluprácu. Po druhé, samozrejme sú tu menej formálne, ale tiež veľmi dôležité spôsoby a otázky obrany, bezpečnosti a ostatné agentúry, ktorých Veľká Británia nebude súčasťou, ale musíme mať s nimi vzťahy, musíme nájsť spôsob ako v ako zastúpenie Veľkej Británie spolupráce s Bruselom. Prepačte, pani Baronka, mne je to veľmi ľúto, ale musíme dodržiavať čas, takže prosím, ukončite to. Ja som chcela povedať, že sú tu veľké medzinárodné výzvy, pretože nacionalizmus eh, populizmus, eh, uskutočnilo sa referendum počas eh, krízy migrantskej my sme trpeli, zneužili to extrémisti ľavo a napravo a to tomu čeli každá krajina a my musíme zaistiť, že spoločne spôsoby, ako riešiť tieto veci tak, aby spolupráca ten spôsob, ako Európska únia vznikla, aby mohla v budúcnosti prekvitať. Ďakujem pekne. My Európania sme boli veľmi priateľskí voči našim partnerom, takže od teraz dve minúty. No a, Eileen Smith, náš britský škótsky kolega, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ako viete, dnes nejde na veľké pravy a Mám dve otázky pre našho hlavného vyjednávača. A ja tiež veľmi pekne ďakujem za to, že ste udržali tú disciplínu a jednotu 27 členských štátov. Ja všeobecne som smutný z Brexitu, ale trochu sa hambím za chaos, na ktorého spadol Westminster, takže e, treba, minúto, e, že musíte rešpektovať e, britskú ústavu a spolupracovať s ľuďmi, ktorí na starosti. No a no deal Brexit je stále veľmi pravdepodobný. Ja a kolegovia z Európskeho parlamentu sme hovorili o tom, že či pri prípade odchodu bez, bez dohody občianské práva môžeme brať ako nejakú osobitnú dohodu. Musí, musíme byť jasné, musí to byť jasná, aká bude situácia. No a čo sa týka budúcich vzťahov a finančných eh, usporiadnení, tak eh, zaujíma tých 5, 5 návrhov štruktúrnej spolupráce a obrane, a tiež z hľadiska finančných eh, usporiadania tých hm, vzťahov, tak ja myslím, že ešte nie je úplne jasná dohoda o finančných dananiach, ale možno by ste nám mohli povedať niečo k tomu, keď budú pokračovať rokovania, ak vôbec pokračovať budú. Ďakujem pekne, Eileen. A tretím rečníkom na minúty je pani Biro z Rumunska. Nech sa páči. Ďakujem pekne eh, najskôr za usporenie tohto zasadnutia a mm, ďakujem za výročnú správu a ja si veľmi vážim prácu pána Barniera, prácu jeho a jeho týmu. No, pokračovať po eh, rumunsky. Ďakujem veľmi pekne. Cieľom je eh, zaistiť eh, riadený exit Veľkej Británie a mm, strategické a špecifické vzťahy medzi EÚ a Veľkou Britániou. V tomto procese musíme dať prioritu posilneniu jednoty Európskej 27. No, a musíme sa sústrediť aj na tie hlavné princípy Európskej únie od vlády Veľkej Británie. Očakávame jasné kroky, dopady Brexitu budú veľké z hospodárskeho aj právneho hľadiska. My sa spoliehame na záväzku bezpečnosti medzi Veľkej Británie no a na základe spoločných záujmov istotne nájdeme spoločné riešenie. Rumunsko bude podporovať silnejšie partnerstvo externej eh, zahraničnej politiky, EÚ s ohľadom strategický záujem EÚ a máte silné bilaterálne partnerstvo, ktoré bude v súlade s týmito princípami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, takže to bolo prvé kolo. Mišel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, na to, čo povedala pani Biro, a to, čo ste povedali, čo si želáte, mene vašej krajiny, ktorá je v strategickej pozícii v tomto regióne Európy. To je veľmi dôležité a jasne to ilustruje eh, sa problému, tak ako povedala pani Armstrong. <coughs> Som prekladal návrh, no a my eh, budeme potrebovať eh, presadzovať naše spoločné záujmy a strategické partnerstvo s Veľkou Britániou. Máme tu tie elementy, prísady, máme ten rámec vďaka politickej deklarácii. No a nie je to protichodné práve naopak, že bilaterálne Rumunsko, Nemecko, alebo Francúzsko, alebo iné krajiny, Estonsko alebo Litva, chcú spolupracovať a už spolupracujú s Veľkou Britániou. Bilaterálna spolupráca bude pokračovať v politike alebo programoch, eh, kapacitách, eh, mhm, pokračovať aj a spolupráca v rámci NATO pre tie krajiny, ktoré sú súčasťou NATO. No a No otázka je, ako zorganizovať eh, odchod EU, ehm, e e, odchod Veľkej Británie, že chce odísť, e, jej prítomnosť ehm, je možnosť trvanovať, zúčastňovať sa na operáciách, programoch, iniciatívach Európskej únie. A pani Armstrong, jasne, ja musím povedať pravdu, nie je to isté byť mimo EÚ alebo byť v nej. Nie je to, ako keby sa nič nestalo. Nie v tejto oblasti ani uh, iných. Takže musíme nájsť nejaký iný rámec spolupráce. Hovoril som o strategickej spolupráci, hovoril som o tých piatich nástrojoch. Tak to tak nám to zaistí politický a strategický dialog. No ale sú tu aj dôsledky, pani Armstrong. Vaša krajina sa rozhodla odísť z Európskej únie, odísť z colnej únie, z jednotného trhu No a tiež e, vystupujete viac ako 650 e, obchodných dohôd mechanicky, právne, odstupujete Euratom, všetky agentúry, všetko to sú mechanické následky. Ja nebudem veľmi hovoriť o no, povahu toho, čo sa deje v EÚ, teda vo Veľkej Británii. Nebudem sa vyjadrovať k politickej kríze, ale ja myslím, že je to hlbšie ako len samotná otázka Brexitu. Ja si myslím, že to nie je len otázka Brexitu a dohody, ktorá tu je, a backstopu o Írsku. Je to väčšie ako to je je to kríza, ktorá sa môže vyskytnúť aj v iných krajín, alebo eh, existuje, eh, alebo pani Bizeta, a, eh, si pamätujú na to, aký sme zažili a v otázkach, aké naše miesto a, vo svete, aká naša úloha vo svete Francúzska. Takže a, možno je podobná situácia v Veľkej Británii, áno, čo povedal Eileen Smith, áno, musíme rešpektovať Eh, rešpektovať eh, debatu Veľkej Británii. Ja vás počúvam vždy, keď eh, niečo poviete. Je to veľmi podnetné. Hm, to skutočne veľmi podnetná diskusia, ale ja budem pokračovať s rovnakým prístupom. Ľutujeme Brexit v mojom prístupe, mojich slová nikdy nebudete počuť nič, žiadne ponižovanie alebo E, nejaké volanie po pomste. To nie, ja to budem rešpektovať, ale teraz je ten moment, keď treba prijať zodpovednosť. No a rozhodnutie Európskej rady minulého týždňa chce povedať práve toto. Otvára cestu Veľkej Británii, aby prijali svoju zodpovednosť. A buď príjmete tú dohodu, aby ste odišli um, riadeným spôsobom, pretože to, a toto je jediná dohoda, alebo nebudete chcieť dohodu a rozhodnete sa odísť bez dohody. To bude rozhodnutie Veľkej Británie a bude to jej zodpovednosť odísť bez dohody, alebo sa rozhodnete, že požiadate o nejaké dodatočné obdobie, ale musíte povedať, že na čo to chcete použiť. Na nové referendum, nové národné voľby, na politický proces, rámec politických strán, to neviem, ale že my, ako európsky politici. My otázku predlženia dajme, takže musíme vedieť, na čo to je. A mm. ak bude chcete predlženie, tak budete vo Veľkej Británii musieť zorganizovať európske voľby. No, ďalej tu zaznela otázka finančného nariadenia. Ak nebude prijatá dohoda, to je vaša otázka, keď nebude prijatá dohoda, bude prijatá dohoda, tak e, sú tu záväzky prijaté spoločne na ochranu obyvateľov, občanov, to je naša priorita, no a bude vstúpiť aj finančný rámec, finančné nariadenie do platnosti a to je dôvod, prečo existuje prechodné obdobie, obdobie a, po roka. No a ak nebude prijatá dohoda, to bude iná vec, pretože ak nebude dohoda, tak to znamená, že to je narušenie dôvery a ja myslím, že potrebujeme dôveru na to, aby sme hm, hovorili a budovali spoločné vzťahy. No, v takom prípade vaša krajina bude potrebovať vzťahy s nami a my s vami. Takže nebude trvať dlho, aby pokiaľ Veľká Británia požiada o rokovanie o dohode o voľnom obchode alebo o doprave, hm, treba povedať, že v tomto prípade tie témy Brexitu tu stále budú. Írsko, finančné nariadenie, finančné záväzky Veľkej Británie, čo sú právne záväzky a tiež situácia občanov. No a v prípade Veľká Británia, odchodu bez dohody, Veľká Británia požiada o rokovania, tak si budeme stále klásť tie isté otázky. Občania, Írsko, finančné záväzky. Dobre, ďakujeme pekne. Ďalšie kolo, nech sa páči. Dobre, ďalší traja rečníci sú pán Salafranka, Anžel z Luxemburska a pán Freund. Nech sa páči. Eh, ďakujem, ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem pridať k tomu, čo povedal eh, pán podpredseda komisie a my ako Európska ľudová strana vítame jeho prácu. Je to seriózna, zodpovedná práca v tomto svete, ktorý je čoraz komplexnejší, eh, prepojenejší. Sú tu strategické hrozby a máme tu vynárajúce sa E, mocnosti, ktoré nás ohrozujú. A v tomto kontexte sa vás chcem spýtať, pán e, Barnie, e, aj niektoré veci, ktoré súvisia s budúcnosťou, nás znepokojuje, čo sa bude diať v budúcnosti. Prvá otázka, pán Barnie, je, že ak nebudeme mať dohodu, ak dôjde k odchodu Británie bez dohody, čo sa stane s faktúrou, ktorá je teraz na stole a ktorá bola odsúhlasená v dohode. Druhá možnosť by bola skutočne, zdá sa, že po e, včerajšom hlasovaní by bolo opätovne nastoliť dohodu. A na záver, ak e, dôjde k tomu, že včera sa vlastne tromi hlasmi prehralo hlasovanie, e, pokiaľ ide o colnú úniu, Michel. Otázka je, treba sa vrátiť a renegociovať e, túto zmluvu, alebo budeme potrebovať novú zmluvu, alebo táto e, zmluva, ktorá existuje, by mohla ešte byť nejakým spôsobom modifikovaná. Aké sú možnosti, e, ktoré by najviac vyhovovali záujmom Európskej únie? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Barnier. Thank you, Ignacio. Ďakujem pekne, Ignacio. Luxembursko, pán Andel. Ďakujem, chcem sa poďakovať pánovi Barnierovi za to, že venoval veľkú pozornosť a veľa času dialogu s národnými parlamentami. My sme mali tú čest, že sme ho trikrát eh, v poslaneckej snemovni Luxemburgu prijali. A to neboli len stretnutia s poslancami, ale vlastne my sme to využili na to, aby sme mu tlmočili aj verejnú mienku pretože naši občania si vážia Európu, vedia, že Európa je ekonomický projekt a je projektom, ktorý slúži občanom. A vďaka týmto rokovaniam a vďaka, a vďaka vašej prítomnosti si mnohí Európania mohli uvedomiť, čo by sme stratili bez Európy. Váš e, spôsob práce prispel k jednote 20, e, Európy od 27 ako vy posudzujete riziko, že e, táto jednota v budúcnosti nebude pretrvávať, e, najmä v, v kontexte budúcich vzťahov s Veľkou Britániou? Aké sú vaše prognózy na budúce roky? A pokiaľ ide o negociačný rámec o budúcnosti, e, máte už identifikované dôležité otázky, ktoré by mohli vlastne byť zaujímavé pre našich 27 členských štát, E, na záver chcem povedať, že metóda Barnie, ktorá je metódou úplnej transparentnosti, e, má budúcnosť vo všetkých e, oblastiach Európskej únie. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Freund z Európskeho parlamentu z Rakúska. Ďakujem veľmi pekne. Na úvod mi dovolte, aby som sa vám poďakoval, pán Barnier, za tú úžasnú prácu, ktorú ste vykonali. A predpokladám, že keď ste začínali s tým rokovaním, tak ste neočakávali, že sa tu stretneme 2. apríla a budete nám vysvetľovať, čo sa udialo a neudialo. Ja by som sa vyjadril k tomu druhému hlasovaniu v britskom parlamente a mm, nečakal som vtedy, že budeme mať štvrté hlasovanie. Ja toto absolútne nechápem, ako toto jasne dohodnuté a toto oprávnené mm, dohod- dohodnutie musí sa štyrikrát o ňom hlasovať a Tí istí politici, ktorí chcú tento eh, účet štyrikrát, ktorí štyrikrát tento zákon eh, pretláčali, chcú druhé referendum. Možno to súvisí s tým faktom, že konzervatívci sa obávajú, ehm, že sa obávajú druhej, druhej účasti v európskych voľbách, tak ako sa čert bojí svetenej vody. Mm možno, že sa budeme k tomu musieť vrátiť a to a, zvýšiť, zvýšiť silu a tlak e, sociál, e, sociálnej demokracie a našeho hnutia v tomto parlamente. Ja som tu tiež posledný krát na tomto stretnutí výboru AFET a dovolte mi, aby som sa podakoval tebe, David, za úžasnú prácu, ktorú si odviedol Mm, za celý ten čas, e, čo som tu ja. A chcel by som sa poďakovať všetkým členom a poblahoželať im a zaželať e, veľmi veľa úspechov do ďalšej práce, aby sme mali naozaj sebaistú spoločnú zahraničnú politiku. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem, pán kolega Freund. Áno. V skutku je to naše posledné stretnutie. Ďakujem aj za tie milé slova. Mišel, môžeme ešte posledného rečníka? Lord Kinnell z Hornej snemovne Britského parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naozaj to urobilo na mňa veľký dojem, ako, e, ako milo ste nás privítali. Áno, toto je naše a toto, toto je naozaj e, veľmi e, nepríjemné. Sme, e, môžem povedať, trošku zľaknutí z toho, čo sa deje. A aj to, čo počúvame na No, BBC a tá analýza médií. No, pán Barnier, ja som vás veľmi pozorne počúval a uvažujeme o tom, koľko veľa e, práce si to ešte bude vyžadovať zo stredobého hľadiska, pokiaľ ide o formovanie vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou a medzi samotnou a samotnej Európskej únie. Čiže naozaj je potrebné reagovať na to, čo si žiadalo 52 voličov Británii, ktorí chceli vystúpiť z Európskej únie. Takže naozaj Európsku úniu budú očakávať ešte problémy, ale mimoriadne je dôležité, aby aj národné parlamenty spolupracovali na tomto vývoji. A to nie len preto, že tieto rozhodnutia si budú vyžadovať jednohlasnosť, pokiaľ ide o zmluvu, pokiaľ ide o pluralizmus a Mm, pokiaľ ide o vzťahy Európskej únie a a Británie a tiež tam kvalifikovaná väčšina, ale z dlhodobého hľadiska e, budú musieť sa zúčastniť všetci, všetky parlamenty, národné parlamenty na tomto boji za mier. A čo ma naozaj mimoriadne potešilo, na zozname účastníkov bolo to, že je tu dnes aj Norsko. Norsko nie je uh, účasť, nie, Norsko nie je členom Európskej únie a to ma uistuje v tom, alebo utešuje, že možno aj my budeme takto sa zúčastňovať vašich stretnutí. Jeden z veľkých Európanov, pán Churchill, povedal, že stretnutie je lepšie ako keby sme bojovali. Áno, ďakujem veľmi pekne, takže na tú druhú, Michel, reakcia na to druhé kolo. Ďakujem veľmi pekne. Kinol, keď vy ste hovorili o uh, Norsku, k, e, Norsko sa rozhodlo, že nevstúpi e, do Európskej únie, aj keď e, sme to navrhovali, aj keď sa to navrhovalo, viedli sa roko, predstupové rokovania, a, ale sú na vnútornom trhu. Nie je to pre nich zlé, pretože toto nie je uh, národný autonómny trh. Je to trh, ktorý sa zúčastňuje, prispieva recipročne vnútorného trhu. Ja dokonca <laughs> mám politického poradcu z Norska, tu niekde aj sedí medzi nami, hm, už viacero, veľa rokov. Takže Lord Kinov, vy ste sám pripomenuli náročnosť debáta vo Veľkej Británii, tak ako pán Freund ja sa nebudem vyjadrovať k týmto problémom ani k eh, britským postupom, ktoré eh, rešpektujeme. Eh, áno, to následné hlasovanie, možno to ešte stále nie je ukončené. Ja som bol informovaný, že možno sa, sa uskutočnia ďalšie indikatívne hlasovania v britskom parlamente. My veľmi pozorne to sledujeme. No a keď bude možnosť alebo šanca eh, pri rešpektovaní britskej debaty, že sami Briti príjmu zodpovednosť a príjmu túto dohodu, eh, tak eh, treba stále byť otvorený tejto šanci. Táto kríza je však vážna, <coughs> ako povedala pani Armstrong, a nikto sa z toho nemôže tešiť, Nikto sa nemôže tešiť z toho, čo sa momentálne deje vo Veľkej Británii. Lord Kinol, áno, áno, je potrebná energia a všetko pôjde dobre, tak otvoríme nové kolo rokovaní a dúfam, že čo najrýchlejšie to bude možné. My sme pripravení, Lord Kinol, Európska komisia, um, mene únie mala zodpovednosť viesť rokovania vo všetkých oblastiach, o ktorých sa hovorí v tomto texte. A tam viacero etáp, ktoré, rokovaní, ktoré prebiehajú v parlamente. My sme pripravení, my sme pripravení v línii politickej deklarácie a chceme ísť čo najrýchlejšie Ehm, by ako nebola stabilné a koordinácii všetkých oblastí, obchod, doprava, policajná súdna spolupráca, my sme pripravení. A čas sa kráti. No a ak to eh, no, bude predlžené na to prechodné obdobie, je tu možno 3-4 roky, ale je to málo s ohľadom na to, koľko sme potrebovali na eh, rokovania napríklad s Japonskom alebo Kanadou. No a Lord Kino, ja musím ešte povedať, ja by som trochu vystúpil z mojej úlohy uh, uh, vyjednávača. Ja nie som super technokrat, ale politika, nuž, treba počúvať občanov, treba, ktorí majú obavy, vyjadrujú svoj hnev. Ak treba vedieť, ako sa postaviť k Brexitu a to no, je tiež výzva mm, pre zodpovedných v Európe na nadchádzajúcich 5 rokov. Ja ďakujem pánu Angelovi za uh, slova vďaky. Budeme pokračovať a vrať si touto metódou. Je to užitočné, to nám nespadlo z neba je to spojené s vôľou hlavy štátov a vlád, Luxembursko a všetkých ostatných, pretože všetci si uvedomujú tú závažnosť situácie, čo sa deje s Brexitom, nový prístup Ameriky k Európe, celý geopolitický kontext, Stredomorie, Líbia, Sýria, vplyv Rusov a Číny. To všetko tvára dojem zodpovednosti, závažnosti Mm, ešte viac ako v minulosti. Je tu tá myšlienka, že je lepšie e, držať spolu. Keď chceme čeliť týmto výzvam, je to lepšie ako každý za seba. My, nám je ľúto, že e, Veľká Británia e, si zvolila, že bude solitérom na miesto solidárnosti. No a my musíme zostať solidárni. Musíme aj zmeniť to, čo treba zmeniť v Európe. No a jednotu do budúcnosti, keď si zachováme túto metódu, vytvára dôveru tak, um, to nebude znepokovať. Sú tu, budú diskusie, budú tu rozdiely, pre 27 členských krajín, ktoré zastupujete, e, nemajú vždy rovnakú blízkosť hospodárskú a ekonomickú, geografickú, no ale e, zásada je tu integrita spoločného jednotného trhu, ja som jednému žurnalistovi z News povedal, alebo on sa ma teda spýtal, nie, sa ma spýtal na ústupky, ústupky Európy a ja som mu vysvetlil, že my nie sme v bežných eh, obchodných rokovaniach. Nie je to teraz vyjednávanie, nemôžeme tu mm, vyjednávať a spochybňovať a ohrozovať jednotný trh pretože a Briti to vedia, pretože počas 45 rokov to s nami budovali. Jednotný trh je to, prečo nás americký prezident alebo Čína rešpektuje. A nie je to len zóna voľného obchodu, ale je to integrovaný ekosystém, spoločné normy, štandardy, certifikáty, spoločné e, regulácie, spoločný dozor, jurisdikcia, takže nemôžeme byť jednou nohou dnu a jednou vonku. Výhody sú spojené s disciplínou. No a to som vysvetloval Veľkej Británii. No a, uh, sú spoločné záujmy podnikov z Luxemburska, z Nemecka, zo všetkých krajín. Keď sme akceptovali dva body Veľkej e, Británie, chcú len jednu polovicu, jednu polovicu celnej únie, len tie výhody alebo 25 spoločného trhu, my sme povedali nie. To nie je spravodlivé, nie je to spravodlivé voči našim podnikom, ktoré rešpektujú pravidlá, ale súčasne majú aj tie výhody. Nie je to nejaký dogma, dogmatizmus, tieto rokovania je proces e, odchodu. Nemôžeme zničiť to, čo sme my že Briti chcú odísť. Je to také jednoduché. Takže ďakujem za vašu podporu, pán Sala Franka. Pani rozpočet, tá otázka otvorá, ak nie je to dohoda, tak všetkých diskusie o budúcnosti e, s Britmi ten problém tu ostane občania, írsko, finančné nariadenie. A to, je, to sú otázky, ktoré si budeme stále klásť. <clears throat> Potrebné je ich zodpovedať na vytvorenie novej bázy dôvery. Z no, právneho hľadiska my odvádzame čo najlepšiu prácu, využívame všetky prvky tejto dohody, ale nebude žiadna mini dohoda. Ak tu nie je globálna dohoda, porušené, porušená dôvera, a veľké turbulencie vo Veľkej Británii, aj u nás, aj keď sme pripravení, no tom Veľká Británia bude chcieť rokovať v niektorých témach, tak najskôr budeme musieť obnoviť dôveru. No a preto myslím úprimne, dámy a páni, že až dokonca ešte nie sme na konci. A predseda Európskej komisie Juncker David povedal, že trpezlivosť trpezlivosť Európy dosiahla svoje hranice. Ja si však stále ešte kúsok nechávam, no a stále Veľká Británia Môže urobiť to, čo je správne, spravili je ratifikovať túto dohodu, možno nás požiadajú úpravu e, politické deklarácie, môžete to zlepšiť, e, zmeniť, e, to je možné za pár dní. A ja si myslím, že nemôžeme sme zostala celú prácu, ktorú sme urobili, pretože na riadený odchod táto dohoda je jediná, ktorá je možná. Uh, Ďakujem pekne, Michel. Áno, takže budeme pokračovať v hlasovaní, ostaneme pokojní a budeme hlasovať. Ešte stále máme dostatok času a ak budeme to sledovať, čo sa udeje v dolnej snemovni a venujeme im môj náš obdiv. Ak je to v poriadku, ďalší štyria rečníci Charles Stanok, pán Bize, pán Nánok a pán Kovač. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. Ja budem hovoriť naozaj osobne, pretože ja zastupujem tú minoritu, ktorá je za e, Európu. Ja súhlasím s vami, pán Barier. Pre mňa Brexit to bol veľmi deštruktívny proces a naozaj zbytočný, s tým súhlasím, ale e, my máme e, aj tú bezpečnostnú zložku, sme, členovie, sme členmi e, P5, sme, máme tu prepojenia z Commonwealthu a Európska únia bola súčasťou našej architektúry, pokiaľ ide o zahraničné záležitosti a obranu. No a toto je naozaj veľmi bolestivé je to naozaj situácia, kedy prehráva každý. A a tiež po, pokiaľ ide o našu ústavu tu v rámci CSDB a tiež e, tie námorné operácie, tento, v tomto výbore som hovoril, že by bolo dobré, keby sme v rámci 20, Európskej 27 ostali veľmi blízkym partnerom a tiež v CSSP, CVSP a člen, ale žiadna z týchto myšlienok nebola prijatá debaty a po poslednom hlasovaní včera večer absolútne nemám predstavu, ako to s Brexitom dopadne. Takže dúfam, že teraz bude umožnená tá dlhá prestávka, to predlženie, že tu bude druhé e, referendum a toto bolo viacerými hlasmi podporené včera večer. Bolo tam len málo hlasov, na ktorých to znie e, zlyhalo. Takže naozaj je tu naozaj taká priepasť a tá priepasť sa týka týka nielen vnútornej, ale aj vonkajšej bezpečnosti. Nebudeme, uh, už, nebudeme už členmi. uh, SIS, uh, tiež európsky zatýkač, to všetko e, sa nás nebude týkať, keď vystúpime bez dohody a ako by sme mali zabezpečiť potom vnútornú bezpečnosť, pán Barnier, aký budeme mať prístup k tým databázam. To sú všetko len otázky a otázky. Ďakujem pekne, pán Tanok, pán Bize. Ďakujem, pán predseda, najskôr. Chcem spolu s ostatnými poďakovať Michelovi Barnierovi za jeho prácu a angažovanosť a mám ešte jednu otázku, ktorá súvisí s jedným z indikatívnych hlasovaní, ktoré sa týkajú hlasovania o colnej únii. Ak som to správne pochopil, tak toto hlasovanie sa veľmi líšilo od hlasovania z 27. novembra, e, ktoré, e, a pán Banier, ako ste povedali, e, jednotný trh to je prvý ekonomický svetový trh, E, tam nejde len o ekonomiku, ale aj o hodnoty. A ešte sa chcem zmieniť o záveroch e, semináru e, zo 6. júla. Naši britskí priatelia si určite vedia predstaviť, že potom, ako opustia Európsku úniu, tak e, tam bude dumping a vlastne tam dôjde k mnohým veciam, ktoré budú zrušené. E, a ešte keď to prepojíme s vyhláseniami amerického ministra pre zahraničný obchod pána Lessingera, ktorý navrhol e, britským e, partnerom e, vlastne ponuku vo výške 30 miliónov, tak to ich potom povedie k tomu, že budú musieť zmodifikovať európske normy, ktoré doteraz rešpektujú, pokiaľ ide o tieto americké potraviny. Ak o to požiadajú, Európska únia to e, príjme. Ak nie, e, tak nebude to, e, nebude to e, vlastne istý, istá zlomyselnosť zo strany našich britských partnerov, e, že vlastne nechcú deal. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne teraz, Javier Nat. Ďakujem, David. No ja úplne zdieľam e, všetky tie e, znepokojenia, ktoré sme si tu vypočuli od tých, ktorí sú za Európu. Nebudem to opakovať, ale situácia je kafkovská, surrealistická. Veď e, dve minúty nás delia od pádu do priepasti. Um, a my tu teraz hovoríme o budúcej spolupráci, o projektoch. Veď dva roky sme strávili rokovaním a Teraz tu máme chaos, ktorý súvisí a e, ja si ani, a tu vyzerá tak, že ako, ako e, keby sme tu boli pred topiacim človekom, ktorý nielenže chce utopiť seba, ale chce stiahnuť aj záchrancu so sebou. A mňa veľmi znepokojuje situácia Európskej únie. Alternatívy sú jasné, asi nebude dohoda, ale zároveň bude treba urobiť nejakú dohodu. A sú tu dve neznáme. Voľby. Voľby vo Veľkej Británie. K čomu, na čo, s akým projektom, ak je tam e, veľký vnútorný e, chaos a keď neboli, nedokázali pripraviť odchod v priebehu dvoch rokoch. A to ešte hrozí, že sa rozpúta veľký chaos vo Európskej únie. Po, máme tu predsa voľby do Európskeho parlamentu a máme tu vynikajúcu situáciu, že 10 členov Európskeho parlamentu, ktorí tvoria a zúčastňujú sa tvorby noriem pre Európsku úniu a pritom sú už mimo. Sú v, ale zároveň sú mimo. Máme tu britských komisárov, ktorí e, pracujú e, na úrovni Európskej únie, ale chcú byť vonku. Toto sú oxymorony, toto sú protirečenia a to môže viesť porážke a môže to viesť k chaotickej a nebezpečnej situácii v Európe. A na záver chcem povedať, že ma veľmi e, znepokojuje, že že Faráš povedal niečo, čo je pravdou. On chce skoncovať s Európskou úniou, ale on si neuvedomie, že Brexit môže takisto E, rozputať obrovskú krízu vo Veľkej Británii so Škótskom a so Severným Írskom. Nech si to uvedomia. Ďakujem pekne, Javier Nát, a teraz Miro Kováč. Ďakujem veľmi pekne, pán. Chcem najskôr pozdraviť pána Barniera e, k vynikajúcej práci, ktorú odvedol v mene Európskej únie. Irónia osudu vlastne spôsobila, že pred 50 rokmi iný francúz, generál de Gaulle, e, sa postavil proti prijatiu Veľkej Británie do spoločného trhu a dnes Francúz negociuje v mene Európskej únie, ale zároveň vlastne my by sme chceli, aby Európska únia zostala v Európskej únii. Ale to je už história. Eh, drahí priatelia, ja si myslím, že vy ste urobili veľmi dobre, keď ste zdôraznili, že myšlienka za týmto všetkým je oslabiť Európsku úniu, ukázať, že je možné žiť a existovať bez Európskej únie. Osobne som optimista. Ja si myslím, že tak ako povedal Romano Prody pred niekoľkými týždňami, eh, eh, Európa existuje. Ale mám nasledujúcu otázku aj vy vidíte tie riziko, to riziko, že keď sa budeme tento model Brexitu pozerať, naozaj je tu riziko, že bude e, môcť Veľká Británia fungovať bez toho, aby, aby pristúpila do Európskej únie? Ďakujem veľmi pekne, Mišel. Môžeme ešte jedno kolo? Pokúsim sa veľmi stručne a precízne. Najskôr, pán Komáč, sa páčilo to vaše porovnanie. Robím toto tak. Mm, skromný mám, no, že ja veľmi skromný, nemôžem sa porovnávať s generálom de Gaulom. No a určite na to si treba dávať pozor. No a pred pár rokov pred odchodom Gréa de Gaulle nový prezident o referende o vstupe Veľkej Británie do Európskej únie. Ja som tedy hlasoval za No a pán Kováč, ja môžem vám skonštatovať, že objektívne, že niektorí zodpovední v Európe, ktorí boli za odchody krajín z eurozóny, alebo ktorí chceli, aby ich krajina odišla z Európskej únie, to už dnes nehovoria. No a my sme neviedli rokovania s týmto cieľom. Nechceli sme, niekoho trestať alebo sa pomstiť alebo zle zaobchádzať s Veľkou Britániou. Nie, ja som sa vždy eh, snažil našej emócie do týchto rokovaní. No, bolo to o číslach, faktoch, eh, právnej báze, právnych problémov, ktoré vyvoláva Brexit. A ja som budem takto pokračovať, žiadne emócie, eh, fakty a čísla objektívne. Ale objektívne, ako som to povedal, členom snemovne lordov, nušia odstúpiť od 650 obchodných zmluv, vystúpiť z celnej únie, eh, jednotného trhu. To sú veľké veci. Nikto nepovedal počas referenda, že teraz to treba eh, implementovať a zohľadniť. Takže taká je realita. A rovnako by som Javierovi Nartovi chcel povedať, že no je to čas, eh, že treba starať o Európsku úniu, to som povedal. No a Bandar, doko, dokonca by som aj povedal, že akékoľvek no, predlžovanie, ak eh, o to bude požiadané, tak eh, eh, Veľká Británia bude musieť v maji zorganizovať voľby do Európskeho parlamentu. Akékoľvek predlženie to bude predlžovanie neistoty. Takže bude politicky, hospodársky, radno, a to bude rozhodnutie európskych lídrov, ak Británia požiada o to a musia vysvetliť, prečo žiadajú o predlženie. A na to sú, musia byť objektívne dôvody, či je to na zorganizovanie referenda, nových volieb, alebo zorganizáciu nového politického procesu. Ste na to je potrebný čas. Treba roko- čas na rokovanie o tom, čo potrebujeme, čo potrebujú Briti. Aby pokračovať v vlastnom procese, ale akékoľvek predlženie musí byť odôvodnené. A tu paradoxa, keď e, chcú odísť krajiny, alebo teda keď niekto chce vystúpiť z EÚ, musia zasadnúť všetci lídry a e, rozhodnúť o tom, rozhodnúť s e, rokovacím stolom o všetkých právach a povinnostiach. No a ja snažiť eh, o prijatie tejto dohody a otvoriť tie dvere, ktoré treba otvoriť čo najskôr pre nové rokovania. Ďakujem pekne Žánu Bizetovi. Áno. Sledujem diskusie napríklad o celnej únii. No a ak Veľká Británia požiada o to o členstvo e, celnej únii, a to je celná únia, nie Európska únia. Celná <clears throat> únia, ako to je prí, prí, prípad Turecka napríklad, môže to byť nejaký a e, Turecko plus, plus, plus polnohospodárske produkty, tak e, je súčasťou pre obcho- produkty, s ktorými sa, s ktorými sa obchoduje. <coughs> Nemôže to byť cesta pre americké produkty do EÚ. No a bude prijatá dohoda o voľnom obchode, tak ako je to uvedené aj v politickej deklarácii, a tak budeme hovoriť o rovnakých podmienkach no, odchýlky od pravidel, ktoré budú pravidlom pre uh, Veľkú Britániu. No už v obchode s Veľkou Britániou niečo nové. My sme o obchodných roko- eh, dohodách už rokovali naposledy za Japonskom, Kanadou alebo Koreou. Vo všetkých týchto ide o konvergenciu. My sme si prispôsobili naše normy a štandardy na to, aby sme mohli obchodovať. A v prípade Británie je to iné a úplne opačne. Nie sú úplne integrovaní vďaka jednotnému trhu a chcú sa oddeliť. Otázka je, čo táto divergencia priniesie, čo sa s nej stane, či to bude stále rozumné, kontrolované, alebo to bude nástroj dumpingu, environmentálneho, sociálneho, finančného, eh, spotrebiteľského voči nám. No, my nie sme naivní, má prostriedky, alebo teda budeme diskutovať o prostriedkoch na vládanie tej divergencie, ktoré si vytvorili veľké podmienky. No a Charles Tanok, dobre poznám, poznám jeho názory. Charles, ešte raz, nemôže to byť business as usual, bohužiaľ. Musíme vedieť, musíme prijať následky Brexitu. Príklad eh, vysledovateľ COPS alebo PSA by nebolo možné. To mi je ľúto. No a tiež treba zohľadniť eh, naše vzťahy s inými tretimi krajinami. Samozrejme, v tomto konkrétnom prípade. Čo sme ochotní dať jednej tretej krajine, musíme byť ochotní dať aj ostatným tretím krajinám všetkými problémami. Takže myslím, že treba hm, byť realistom. Áno, dohoda je potrebná na to, aby sme mali základ dôvery a že sme uviedli v politickom, hm, politické deklarácii tých 5 politických hm, mechanizmov. To, my máme týchto 5 mechanizmov pri Charlesa, Aka. ideme tých 5 mechanizmov A, tom duchu, ako sme, dobrej viery a dobrej spolupráce, tak eh, sa nám môže podariť veľa. A vnímame, zohľadíme stanovisko, vstupy Británie na to, aby sme zachovali stabilitu v Európskej únii aj za jej hranicami. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Už je pol dvanástej a komisár Han už čaká na svoj slot, takže ja, mňa veľmi mrzí, že nemôžem dať slovo ďalším kolegom. Ja sa vám ospravedlňujem, pani poslanci. Snáď už budete mať nejakú inú príležitosť eh, rozprávať sa s Mišelom, možno v Štrásburge. Dovolte mi, aby som to ukončil niekoľkými slovami. Mišel, pre nás je to mimoriadne dôležité a ak by v konečnom dôsledku Spojené kráľovstvo schválilo všetky dohody, tak my budeme hlasovať o tom, či budeme s tým súhlasiť alebo nebudeme s tým súhlasiť. Takže my k tomu pripravíme svoje stanovisko a keď budeme diskutovať o ďalších vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, tak práve náš výbor bude viesť v, tom, v týchto rokovaniach, bude, bude mať svoju vedúcu úlohu, budeme dodržiavať svoje povinnosti, ktoré ktoré nám vyplývajú z mm, rokovacieho poriadku, či už bude dohoda alebo nie. Ešte raz by som vám chcel veľmi pekne poďakovať za to, že ste medzi nás dnes prišli. Ďakujeme vám a vášmu týmu za vynikajúcu prácu a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Dovidenia. facciamo finta di parlare. Order. So, um, may I ask all those colleagues and guests of our meeting who intend Môžem požiadať prosím kolegov, ktorí chcú ostať, aby ostali a tí, ktorí chcú naďalej sa rozprávať, aby opustili miestnosť. Máme tu skupinku tam v pozadí, vzadu miestnosti, pred obrázkom pána Gasperiho, ktorí sú nejakí zaujatí diskusiou. No vynikajúce. Takže sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho dnešného rokovania a je mi veľkou cťou privítať pána Johannesa Hána, ktorý je komisárom pre politiku susedstva a rozširovania. Dovolte mi, aby som vás tu privítal na našom stretnutí nášho výboru za účasti poslancov z národných parlamentov. Chcel by som komisára Hána mimoriadne privítať práve preto, keďže toto je už najvyšší čas, keďže minulý týždeň Európsky parlament prijal svoj nástroj, ktorý sa týka susedskej politiky rozvoja medzinárodnej spolupráce a predvstupových rokovaní. V rámci VFR na 2021 až 2027 tu musíme mať ďalšie financovanie a musíme podporovať koherentné zahraničné činnosti, ktoré musia byť podporené demokratickými konaniami. A teraz Eh, nechcem sa už vyjadrovať k tejto diskusii, pretože od roku 2014 sa touto diskusiou zaoberáme v našom výbore, ale teraz bez ďalších prieťahov by som dal slovo komisárovi Hánovi. Dúfam, že budeme mať dostatok času na diskusiu. Eh, milý Johane, srdečne ťa vítam, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pre zmenu budem hovoriť po nemecky. Ponajprv, ja by som vás tiež chcel srdečne privítať a ďakujem za túto možnosť zúčastniť sa tohto formánu, formátu. E, pochopil som, že ste mali veľmi intenzívnu diskusiu o Brexite a ja neviem, aká intenzívna bude e, zvnútra táto diskusia. Ja viem, že je veľmi dôležitá, ale Naozaj je to súrne, aby sme sa dopracovali k rozhodnutiu. Um, No, um, moja úloha je dvojitá. Je to rozširovanie na jednej strane, ale na druhej strane je to aj susedská politika. Pre oba prípady platí, buď budeme exportovať stabilitu, alebo importovať nestabilitu. A to zdôvodnenie tohto e, väzí jednoducho v tom, že aj na Balkáne, tak ako aj medzi našimi susedmi, Ehm, je, mm, je blahobyt oveľa nižší ako v Európskej únii, napríklad vzťah e, Poľsko-Ukrajina. Tam je to veľmi vypuklé, kde na začiatku 90. rokov úroveň blahobytu bola rovnaká, teraz v Polsku je to 5 až 6 násobne vyššie ako na, na Ukrajine. A to je vzorec, ktorý pozorujeme aj na Balkáne do určitej miery, ako aj e, medzi východnými a južnými susedmi. Teda našim strategickým cieľom je, povedal by som skôr vízia, aby sme mali taký pás stability a blahobytu, aby sme znížili túto nezdravú priepasť a aby sme zabezpečili Mm, tento rozvoj, pretože je to konštantný problém už teraz medzi východnými a južnými partnermi a susedmi máme tak 26 miliónov tzv. vnútorných, interných utečencov, ktorí sa e, zdržiavajú tam, kde sa chcú zdržiavať, niekedy musia opustiť svoju krajinu je to e, sírisky konflikt, Líbia, Ukrajina, ale z časti a síce v menšej miere Južný Kaukaz, kde žijú ľudia, ktorí by žili radšej niekde inde, ale ktorí e, spolu s tými, ktorí tam e, sú sídlení, hľadia smerom do Európskej únie, kde sú príjmy oveľa vyššie, aj individuálne osobné slobody sú oveľa väčšie. Našim strategickým cieľom je, aby sme tento hospodársky rozvoj podporili, zároveň však, aby sme zlepšili aj štátnu právnosť, pretože hypotéza je taká, ktorá sa aj potvrdzuje. Čím viac sa nám darí prilákať medzinárodných investorov a úspešne ich motivovať, aby prišli do týchto krajín a aby tam obchodovali, alebo ešte lepšie, aby tam zakladali svoje firmy, svoje pobočky. O to väčší je vplyv na kvalitu napríklad e, súdnictva, justície, pretože len transparentná e, justícia je základom pre e, podnikateľské rozhodnutia, usadiť sa na určitých trhoch a obchodovať tam. To je tak povediac náš základný princíp, ktoré realizujeme v rozdielnej intenzite. Najviac sa nám to darí tam, kde partner je potenciálnym budúcim členom EÚ, pretože v rámci týchto predstupových rokovaní a v rámci týchto rokovaní máme tie, tú najlepšiu leverage, ten najlepší pákový efekt, ako zariadiť tieto procesy tak, aby sme dosiahli dlhodobých zmien. E, najlepšiu páku máme s tými krajinami v druhom poradí, ktoré majú s nami uzatvorili asociačnú dohodu ako napríklad Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko, kde je tomu tak, no a potom postupne menej s ostatnými partnermi podľa intenzity, podľa zmluvnej intenzity spolupráce. Celkovo však keď by som to mohol povedať všeobecne. A teraz budem postupovať od regiónu po región. Na západnom Balkáne za posledné roky sme suma sumárum dosiahli naozaj značných pokrokov. Ja sa prihováram vždy za to, aby sme mali dlhšiu, dlhšie obdobie, keď chceme niečo hodnotiť, pretože občas prichádza e, zase aj k poklesu, ale celkovo, pokiaľ ide o hospodárskú situáciu, pokiaľ ide o štátnoprávnosť, e, ale aj pokiaľ ide o zmierenie. E, to by som mohol uviezť ako dobrý príklad. Momentálne máme a akési ustálenie taký e, medzi e, Belehradom a Prištinou, ale dúfam, že sa to bude ďalej vyvíjať a že táto otázka bude vyriešená a cieľom je v konečnom dôsledku e, záväzná dohoda medzi týmito dvoma krajinami. A to je zásadný predpoklad pre regionálny rozvoj, pretože mnohé regionálne mm, projekty závisia od toho, či sa títo dvaja dohodnú na svojich ďalších vzťahoch. Napriek tomu však sme dosiahli takú úroveň, že keď kde i tu prichádza k problémom, e, tá prirodzená reakcia je, že zodpovedné osoby si zavolajú a spoločne diskutujú o upokojení situácie. Pred niekoľkými rokmi by to možno ešte vyústilo do násilia, takže aj tu vidím jasný pokrok. E, ďalším pokrokom je e, na základe našej západo-balkánskej stratégie, ktorú sme odprezentovali asi tak pred rokom ako komisia, sme povedali, že budeme akceptovať nového člena len vtedy, keď tento nový člen vyrieši všetky svoje bilaterálne konflikty. E, zo skúseností z predchádzajúcich vstupov nie sme ochotní importovať tieto konflikty do Európskej únie, pretože to e, spôsobuje ďalšie problémy. No a to potom viedlo k tomu, že pred e, Fírom Macedónsko svoje vzťahy s Bulharskom si vyjasnilo, ale aj ten boj o názov s Gréckom, aj to sa upokojilo a momentálne sú uznaní ako Severné Macedónskom a zrazu sú jedinou krajinou medzi, v tom regióne, medzi tými ostatnými šiestimi, ktorí čakajú na vstup, už nemajú žiadnu, žiaden bilaterálny spor. Čiže to poukazuje na tú dynamiku, ktorá je v tom a s tým spojená. No a teraz by som sa obrátil na kolegov z členských štátov. Tak povediac, musíme vždy vidieť tú dlhodobú perspektívu a my ako komisia koncom mája predložíme našu výročnú správu o pokroku, o situácii jednotlivých krajín v tom regióne a samozrejme aj o Turecku. A ja predpokladám, že na základe toho, čo sme tu pozorovali, vydáme odporúčanie tak so Severným Macedónskom, ako aj s Albánskom, zahájiť prípravné rozhovory pre predvstupové rokovania oficiálne. Najmä po eh, pozitívnom vývoji, ktorý sme zaznamenali v Severnom Macedónsku, sa mi to zdá byť viac ako na čase. Uh, už pred viac ako rokom sme tu mali veľmi pozitívny prístup. 25 alebo 26 členských štátov sa k tomu vyjadrilo pozitívne k tejto otázke. No a teraz je celá táto záležitosť konfliktu o názov krajiny je dostatočne vyriečená, je vyriečená. Teraz musíme urobiť ďalší krok. Prečo? pretože myslím si, že vám je dostatočne známe, že pri každom opatrení, e, ktoré mm, má za základ e, cezhranično-politický postup, ale aj v celom tom postupu, po procese rozširovania si to vyžaduje jednohlasné uznesenia členských štátov a každá jediná úroveň týchto e, postupov v rámci prístupových rokovaní, sú ciele, sú predpoklady, ktoré naše partnery musia splniť. A toto sú predpoklady, ktoré sa zakladajú na jednohlasnosti odsúhlasenia členskými štátmi. A ja som um, naozaj hlboko presvedčený, keď naši partnery plnia svoje úlohy, keď splnia tieto kritériá, tak potom je to zase otázka našej dôveryhodnosti a spoliahlivosti, aby sme aj my splnili svoju časť dohody. Teda keď partnery splnili svoje podmienky, ktoré sa týkajú zahájenia rokovaní, tak aj my by sme mali pozitívne reagovať. Odhliadnúť od toho, že dnes, a to hovorím na adresu tých, ktorí majú obavy, že tá či ona krajina už pozajtra vstúpi vstúpiť do Európskej únie. S najnovším členom Chorvátskom sme rokovali 8 rokov, takže nepredpokladám, že rokovania alebo teraz už hovoríme o procesoch, že tieto procesy budú trvať kratšie, pravdepodobne oveľa dlhšie, ale práve toto je tá fáza, toto je ten časový interval, kedy máme tie páky na to, aby sme veci menili. E, zo skúseností s predchádzajúcimi predstupmi už sa nám nepodarí, aby naši partnery určité zákony schválili a do, e, uznesli sa na nich nejde len o to, aby e, odsúhlasili tieto zákony, ale chceme, aby ich aj uplatňovali. Napríklad e, boj proti korupcii. Všetky tieto krajiny majú e, veľmi adekvátnu legislatívu, ktorá zodpoveda našim štandardom, ale otázka je, ako sa to bude dlhodobo uplatňovať, aké spolahlivé tieto zmeny sú. Ak spolahlivé bude aj správanie sa súdnictva justičného systému. Čiže naozaj musia poskytnúť veľké záruky, aby sme na konci týchto procesov povedali, áno, tieto krajiny zodpovedajú európskym štandardom. Preto o tom tak veľa rozprávam, pretože boli sme vždy znovu a znovu kritizovaní za to, že by sme nemali tieto krajiny podceňovať, alebo nemali by sme podceniť aj to, že na západnom Balkáne strane sú tam aj iné moci, napríklad Rusko, Čína. E, Čína je veľmi veľa na programe, ale aj Turecko, arabské krajiny a tak ďalej. No už principiálne v politike platí vždy, Strach je zlým poradcom a preto môžem poukázať len na to, že mm, tu je dôležité hospodárske postavenie Európskej únie na Západnom Balkáne, 75-percentné ehm, zastúpenie, 75 eh, zahraničných investícií sú z krajín Európskej únie a to je jednoznačné. Napriek tomu však v niektorých infraštruktúrach alebo infraštruktúralne dôležitých krajinách a oblastiach sú tam aj iní ktorí majú intenzívnu prítomnosť, takže to si musíme uvedomovať. Nechcem hovoriť pridlho, Takže pokiaľ e, hovoríme o rozšírení, môžeme hovoriť o tej či inej krajine. E, niekoľko e, týždňov budeme oslavovať 10 rokov toho veľkého rozšírenia, takže tu musíme pristupovať k týmto krajinám tak, aby sme ich rešpektovali, ale musíme presadzovať aj svoje záujmy a E, to, sú, to je nielen hospodárska spolupráca, ale je to aj dodržiavanie zásad právneho štátu. Myslím si, že sme na, dobrom, e, na dobrej ceste. Máme tu veľmi dobrý model toho, že každý si musí plniť e, svoje úlohy, takto mm, s týmito krajinami stále užšie spolupracujeme, takže e, teraz e, do roku 2020 e, ukončíme túto fázu, tých 20 úloh, ktoré musia splniť, takže ďalej vstúpime do ďalšej fázy aj napriek niektorým nedostatkom um, sme na dobrej ceste. Situácia je komplikovanejšia na juhu, pretože tu máme naozaj veľmi rôzne danosti. E, Tunisko, tento projekt, kde ide o hospodársky rozvoj, ale aj demokratický rozvoj, kde chceme byť veľmi nápomocní. No a to si vyžaduje našu pozornosť. No a inak sa musíme snažiť o to, aby tie jednotlivé ohniska konfliktov sme vyriešili tak, aby nemali dopad na Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne. Vielen Dank. Ďakujem pekne, pán komisár Hán, milý Johannes, eh, za tvoje úvodné slova eh, o otázkach politiky rozširovania. Máme 35 minút zhruba na a teraz máme ešte asi 35 minút na diskusiu s pánom komisárom. Ja vás chcem požiadať, aby ste boli struční, lebo tak môžeme dať slovo čo najväčšiemu počtu z vás. Začíname zástupcami Európskeho parlamentu. Ja si to budem všetko zapisovať. Takže skúsime to takto. Pani Šojce, nech sa páči. Ďakujem, pán e, predseda, pán komisár Hán. Ja veľmi pozorne sledujem vaše portfólio a východné e, susedstvo a ešte viac juhovýchodnú Európu a západný Balkán. Plne s vami súhlasím v tom, že E, musíme skutočne sa o túto časť Európy starať a nenechať ich v tom očakávaní. Celý západný Balkán je samozrejme veľmi dôležitý, ale môj hlavný záujem sa sústreduje na Bosnu a Hercegovinu. Ja som z Chorvátska a najdlhšiu vonkajšiu hranicu máme medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou a Čiernou horou. To je dlhšia hranica ako medzi Ruskom a Fínskom, čiže to je veľmi dôležitá vec. Hovorili ste o Rusku, Číne, Turecku a o ďalších krajinách, ktoré táto časť sveta zaujíma. To je pravda, ale ja som si zároveň istá, že Európska únia je tu teraz prítomnejšia ako kedykoľvek predtým a my tu musíme byť prítomní, musíme sa zapájať do tejto časti sveta, ak chceme, aby bola s nami na jednej lodi. Ten systematický prístup je nutný, samozrejme, my ho budeme brať do úvahy i všetky kritéria. Ja mám jednu otázku. Ja som zástankyňou zmeny spôsobu hlasovania v rade. Vy ste povedali, že všetko všetky benchmarky musia byť e, predmetom jednomyselného súhlasu. Otázka hlasovania bola vlastne prvým bodom nášho dnesného programu. Čo si myslíte? Myslíte si, že by mali mať niektoré krajiny možnosť práva veta? Bol by tu priestor na kompromis? Aký je váš názor na prípadnú zmenu o spôsobe hlasovania v Európskej rade, pretože ja si myslím, že nie je čestné, aby tu existovali niektoré krajiny, ktoré budú predkladať veto a budú podkopávať e, náš proces. Aký je váš názor? Ďakujem, Dubravka Šuca. A teraz z národných parlamentov dávam slovo pánovi Cingerisovi, nech sa páči. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Herr Kommissar. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. My tu hovoríme vlastne viac menej o tej istej záležitosti, keď hovoríme o možnosti veta. Vy ste hovorili o dvojstranných konfliktoch. To ste spomenuli v, vo vašom úvodnom prejave. Niekedy, teda vlastne vy ste povedali, že my nie sme schopní prijať medzi sebe krajiny, ktoré e, majú dvojstranné konflikty, ale na Ukrajinu to, pán komisár, nemôžete vzťahovať, pretože tam ide o obsadenie časti územia Ukrajiny inou krajinou, treťou krajinou, ktorá nepatrí do únie a hranice Ukrajiny s Ruskom. Tam predsa bola, táto hranica bola spochybnená a prekročená. A potom je tu ešte aj otázka anexie Krymu. Ide o kvalitu našej európskej solidarity. O tom tu hovoríme napríklad Nord Stream 2 a vzťahy s Ruskom. A tam sa zdá, že to má akúsi prioritu, že keď ide o plyn a o energie, tak tam nám Rusko nevadí. Ale potom, včera, predvčerom, keď sme hovorili o otázkach Ukrajiny, o voľbách, a Ukrajina sa predsa len snaží krok po kroku približovať k Európskej únii. A mne teda nie je celkom jasné, ako chceme koncipovať rozšírenie na východ, keď tu máme politickú opozíciu zo strany Ruska. Na Balkáne takáto výslovná opozícia nie je, ale rozšírenie na východ smerom na Ukrajinu, tamto jasné je, čo teda s tým? keď to nie je v rovnováhe, keď sa k Rusku správame inak, keď ho vnímame ako dodávateľa energie, ako napríklad Nord Stream 2, a inak sa k nemu chováme, keď útočí na nášho spojenca a zástupcu, zástancu našich hodnot. Ďakujem, pán kolega. Ďalší, e, pán Picula. Ďakujem, ďakujem, pán predseda, pán komisár je vždy dobré stretávať sa s vami na pôde Európskeho parlamentu, diskutovať. A teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože naše volebné obdobie, naše mandáty sa blížia ku koncu. A moja otázka e, súvisí s e, touto vecou. Už mesiace v krajinách Západného Balkánu sa občania e, vydávajú do ulic a protestujú. Hovorí sa už tomu dokonca aj Balkánska jar. Región je ešte stále rozbitý, nie je tam nejaká viditeľná perspektíva a preto tisíce obyvateľov balkánskych krajín odchádza zo svojich krajín a to samozrejme súvisí aj s renome Európskej únie v tomto regióne. Ako to vy hodnotíte? E, čo si myslíte, aké šance má Macedónsko alebo Albánsko? E, myslíte si, že e, budú môcť začať prístupové rokovania po júnovej Európskej rade? Bola by to naozaj veľmi vítaná zmena, pretože po samite v Sofii boli veľké očakávania, tie sa rozplynuli. Ďakujem pán Piculovi, pani Sovku, ďakujem pán predseda. S Ruskom, s Tureckom a Saudskou Arábiou, e, to sú tri krajiny, e, ktoré sú už hlboko zakorenené do, v západnom Balkáne Rusko a Spojené štáty majú takisto jasný názor na túto oblasť. Ako to vidíte, lebo že tieto tri e, spoločenstva nie sú schopné vytvoriť radu ministrov a to je dôležité pre túto krajinu, ktorá je otvorená vonkajším vplyvom. A čo e, túžby Bosny ohľadne členstva v NATO? A ako vidíte, kvóty na vytvorenie Rady ministrov. Ja som bola v Bosne, Hercegovine s delegáciou EPP a všetky tri komunity a ich náboženskí predstavitelia majú veľké očakávania. Rada by som počula vašu reakciu teraz pán Tuska z Grécka. Ďakujem pekne, predseda. Rok 2018 bol veľmi eh, pozitívnym eh, rokom pre vzťahy medzi EÚ a Západným Balkánom nie len nejaká eh, stratégia pre základný Západný Balkán, ale myslím, že máme veľa dôležitých vecí. Vytvára, vytvorilo to novú atmosféru. Dnes je historický uh, deň. Alexis Tsipras je na oficiálnej návšteve Skopie a budú hovoriť o bilaterálnych otázkach a píšu dohody. Takže hlavnou vecou teraz je využiť túto dynamiku a pokračovať s krajinami. Nemôžeme mať EU čiernu dieru. Nemôžu ďalšie krajiny tieto právomoci Európe, hlavne tie, ktoré mali chcú presadovať islamský radikalizmus alebo chcú slobovať Európu. Správne ste povedali, musíme pokračovať vpred za energetickými projektami, pretože takýmto spôsobom sa nám po- podarí v oblasti eh, nebude taká migrácia do Európy a tiež budeme eh, lepšiu spoluprácu v boji proti terorizmu, radikalizácii a tiež eh, to bude lepšie pre otázky internej bezpečnosti členských štátov. Samozrejme, v regióne sú problémy. V posledných dňoch sa obravili problémy, pretože albánske orgány sa pokúsili eh, strhnúť budovy, ktoré vlastní grécka menšina v Albánsku. Našťastie sa to podarilo zastaviť, to rozhodnutie bolo zrušené, takže Grécko chce pozitívny výsledok, ale to znamená, že Albánsko nepokračovať. pokračovať snaha, ktoré majú, hlavne čo sa týka majetku a takové dobré vzťahy. My sme urobili kroky eh, v súvislosti s prvým so Spruskou a Kosom a ďalšími krajinami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Kosu. Gracias, gracias. Ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem. Pán komisár, väčšina vystupujúcich skonštatovala akúsi stagnáciu Európskej únie, pokiaľ ide o rozšírenie jej hraníc. Dá sa, že neexistuje seriózna vôľa rozšíriť eh, naše spoločenstvo a to aj v dôsledku tejto multifaktoriálnej krízy. A navyše niektorí kandidáti ako keby ochladli vo svojej E, túžbe, či už ide o situáciu z roku 2015 alebo Brexit. Ja sa chcem ešte spýtať na Turecko, Západný Balkán a Sýriu. E, s Tureckom sme v rokovaniach zas, zastali na mŕtvom bode. E, chceme e, obnoviť rokovania v budúcnosti. Je pravdou, že Turecko neplní kodanské kritéria, sú tam veľké rozdiely aj kultúrne, ale nemôžeme podceňovať úsilie Turecka, ktoré e, prijalo e, nezvratný autonómny kurz. Pokiaľ ide o západný Balkán, najpokro- najviac sme pokročili s Čiernou e, horou Srbskom a ďalej tu máme potenciálnych kandidátov Macedónsko a Bosnu a Hercegovinu. Tam treba vykonať veľké množstvo reforiem ekonomických, sociálnych, súdnych, treba skoncovať s korupciou a je tam ešte dočas, ešte tam veľmi veľa e, vzájomných sporov. Napríklad Kosovo nie je uznané mnohými krajinami, ako napríklad Španielsko a Srbsko sa nevzdalo svojej e, zvrchovanosti nad e, Srbskom a Metodiou. A plus Srbsko sa nechce za svojich vzťahov s Ruskou. A ako aký to bude mať dopad na naše vzťahy s Ruskom. A po, po, posledný bod Sýria. Zmení sa niečo v politike Európskej únie, pokiaľ ide o triumf sírskej vlády v boji proti Daešu? Ďakujem. A teraz pán Biro z Rumunska. Uh, v kontexte predsedníctva Rady Európskej únie Rumunsko naďalej podporuje rozširovania tak, ako e, boli stanovené a ich parametre a podporujeme aj tie štáty, ktoré e, rokujú, e, podporujeme ich demokratizačné úsilie. Západný Balkán je v strategickom, strategickým záujmom EÚ Chceme, aby záväzky z roku 2018 boli rešpektované a síce, aby Albánsko a Severné Macedónsko boli prizvané k rokovaniam, k otvoreniu e, prístupových rokovaní počas nášho predsedníctva. Je to rovnako veľmi dôležitá činnosť EÚ v východnom susedstve, to je jedna z priorit rumúnskeho predsedníctva. Tento rok uplynulo 10 rokov, čo bol Euronest spustený a pred 5 rokmi bola podpísaná prvá asociačná dohoda. Rumunsko teda sleduje aj otázky súvisiace s Čiernym morom v kontexte EÚ e, v rámci sektorovej spolupráce v danej oblasti a samozrejme, že sú tu isté, máme tu isté výhodné E, dohody s Moldavskom, Ukrajinou a Gruzinskom. To sú veľmi dôležité témy pre rumunské predsedníctvo EÚ. A na záver chcem ešte vo všeobecnosti zdôrazniť, že my podporujeme medzinárodné právo a multilaterálny e, systém, e, o ktorý sa snaží EÚ Ďakujem a teraz Sandra Kalniete. Uh, Ďakujem, vážený pán predseda. Ja by som chcela najskôr poďakovať pánovi e, komisárovi Hánovi za vynikajúcu spoluprácu v tomto volebnom období. Každý mesiac sme mali možnosť stretávať sa. Bolo to veľmi užitočné pre budovanie tejto politiky. Existuje tu celá séria obáv v oblasti týchto otázok, pretože tu máme otázku Severného Macedónska, tu už sa vyriešilo veľa vecí, ale môže tu chýbať stále politická vôľa skutočne otvoriť rokovania, ktoré sa týkajú prístupu tejto krajiny. Skutoč, teda ide o skutočné otvorenie procesu. Ja si pamätám, že v roku 2003 keď sme sa stretli v Solúni a otvorili sme európsku perspektívu západnému Balkánu, tak nemôže byť nič horšie, ako keď sa opäť o pár rokov neskôr prebudíme a krajiny západného Balkánu skutočne vynaložili veľké úsilie, takže opäť budeme tento scenár opakovať, pretože tu máme problémy v rámci našich členských štátov a E, verejná mienka je proti rozširovaniu a z tohoto dôvodu by som sa chcela spýtať na to, ako vyzerá súčasný stav vyjednávania medzi Ruskom a Bieloruskom, pretože tu ide skutočne o vytváranie istej únie a ja by som chcela vedieť, že či tie nejaké politické reči, ktoré sa občas môžu viesť, že, či, že tu vlastne toto nebezpečenstvo skutočne hrozí, a ja sa chcem spýtať, ako vy vyhodnocujete túto situáciu. A potom ešte by som sa chcela vyjadriť, a síce vyjadriť uspokojenie, pokiaľ ide o voľby na Ukrajine. Ani nie tak, pokiaľ ide o kandidátov, ale skôr o to, že to boli spravodlivé, transparentné a demokratické voľby a to je skutočne pre Rusko istá lekcia a myslím si, že Putin z toho zrovna šťastný nie je. Áno, ďakujem pani Kalniete. Pokiaľ si budete prijať prestávku, tak môžeme pokračovať. Teraz pán Nemet je na zozname. Áno, ďakujem, David. Ja by som chcel poďakovať pánu Hánovi v podstate teraz môžeme zhrnúť to, čo sa stalo v posledných rokoch. Ako komisár pre túto dôležitú otázku podľa môjho názoru ste sa skutočne zhostili veľmi úspešne svojho poslania. Ja vám chcem osobne pogratulovať. Po druhé, chcel by som zdôrazniť, že e, tango musia tancovať vždy dvaja a Európska únia ako taká nie je schopná rozšíriť sa a vlastné politiky sused, vlastnej politiky susedstva a občas tu máme aj také podozrievavé stanoviska voči našim susedom a preto by som sa vás, pán Hán, chcel spýtať, ako to vidíte, ako sú Európania pripravení na rozšírenie. Pretože moja hlavná obava sa týka stanovisk niektorých ľavo-liberálnych kruhov, ľavicovo-liberálnych kruhov, ktorí hovoria o reforme. Potrebujeme samozrejme zreformovať eurozónu a všetko a potom sa môžeme zamyslieť nad rozširovaním. Ja si myslím, že to je veľmi nebezpečný prístup a som presvedčený, že rozšírenie je súčasťou reformy že rozšírenie je súčasťou riešenia. A ak sa budeme pokúšať znovu odložiť rozšírenie na neskôr, tak pán Juncker navrhol, že v posledných piatich rokoch nebolo rozširovanie, mal pravdu. Ale my vieme, aké negatívne politické posolstvo to vyslalo. Čiže ak my nie sme schopní nejakým spôsobom ukázať, ako sa usilujeme o rozširovanie a o susedstvo, že tieto krajiny skutočne vítame, tak sa ocitáme na veľmi nebezpečnej pôde. Čiže to je tá moja otázka na vás, pán Han, ako vy vnímate nás samotných otázka jednoty a my v rámci EÚ a dohody, aby sme ukončili tú prácu, za ktorú ste zodpovední. Pani Fajon. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne, pán komisár. Som rada, že ste prišli a ďakujem vám za vaše snahy a prácu v minulosti. Myslím, že je veľmi symbolické dnes, že hovoríme o Západnom Balkáne, pretože, ako povedal kolega Cypras, je dnes prvá hlava štátu, ktorá navštevuje Severné Macedónsko od roku 1999 a dnes sa v tomto regióne píše história, takže ja by som chcela zablahoželať obom premiérom k tomuto e, mimoriadnemu mimoriadnemu stretnutiu. A ja by som chcela vyzvať všetkých, ako ste už naznačili, aby Severné Macedónsko a e, Bosko, aby sa pripravovali na otvorenie rokovaní. No a otázka ku Kosovu, Kosove, vieš, že je to hlavne otázka vnútorných záležitostí, ale mm, v konečnom dôsledku je to politické rozhodnutie a to je nesplnená úloha našich inštitúcií zaistiť liberalizáciu vízového styku pre Kosovo. Všetci vieme, že Kosovo splnilo podmienky. Uznala to komisia, uh, eh, na zelenú, zelenú No a je mi ľúto, ale že sa nám nepodarilo Kosovu dať bezvízový režim. Mohli by ste nám povedať, je to téma, o ktorej sa bude hovoriť a bude sa snažiť presediť to na programe eh, Európskeho samitu. A ďalej sa chcem spýtať, či nadchádzajúca Európska komisia bude mať komisára pre rozšírenie. Ďakujem. Ďakujem, pán Peterle, ďakujem pekne, pán predseda. Dnes je dôležitý deň. Hovorí sa o Brexite, o, o, o lúčení, ale tiež hovoríme o rozširovaní. Som rád, že sú tu aj kolegovia z národného par- národných parlamentov, mandát Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Ešte neskončili, aby som však chcel poďakovať komisárovi Hánovi e, za vynikajúco odvedenú prácu a za e, šikovnosť pri riešení tých najdôležitejších, e, najdôležitejších problémov. Dnes sa eh, uskutočňuje prvá oficiálna návšteva greckého, eh, grecké hlavy štátu v Severnom Macedónsku od roku 1999. Novšia po blokade Severného Macedónska nie je čas na odpočinok. Eh, je do, dosť bolo čakania a treba, tu nás pre celý, celý región, a treba celé Európske spoločenstvo nuša a dôležité sú reformy z hľadiska Brexitu sme videli jednotu a ja by som bol rád, keby takáto jednota panovala aj voči ambíciám krajín Západného Balkánu vstúpiť do EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Peterle. Ďalším rečníkom je pán Kováč, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, pán Hán, za krásnu správu, ktorú ste nám predstavili len krátke upresnenie. Celý proces trval 8 rokov. Chorvátsko rokovalo 5 rokov 9 mesiacov, ale teda čisté rokovania 5 rokov a 9 mesiacov. Celý proces trval 8 rokov, máte úplnú pravdu. Nemôžu hm, možno importovať do Európskej únie bilaterálne konflikty a to platí aj pre Srbsko a Kosovo. A moja otázka pre vás je, e, aké je, aký je váš osobný názor eh, na možnosť teritoriálnej výmeny eh, medzi Srbskom a Kosovom. Podkladáte to za realistické. Ešte jedna pripomienka. Niečo podobné sa stalo medzi NDR a západným Berlínom v roku 1988. Váš názor by som si teda rád vypočula to, čo si o tom myslíte. Bola by tu možnosť eh, vyriešiť tento konflikt takýmto spôsobom. A ďakujem pekne. Ďakujeme, milý Johannes Hahn. Máme ešte, otázka je, koľko tu budú ešte prekladateľia 12.30, musíme skončiť. Máme ešte 6 rečníkov, komisárovi chceme dať slovo ešte. Ja myslím, že tu musíme teraz sa ukončiť. Žiadam vás o pochopenia, slovo dostáva komisár. Pokúsim sa čo najrýchlejšie. Wolfgang, tvoja otázka. Ja neustále hovorím, že v zahraničnej politike a musíme sa snažiť o kvalifikovanú väčšinu. V zásade no, vždy, keď a potrebujeme súhlas 27, 28 alebo viac ako 30 štátov, a tak je to jasné, že vždy budeme zohrávať úlohu toho, kto reaguje. Čo týka rokovaní, roz, rozširovaní, treba diferencovať do členstva. Potrebujeme približne 300 rozhodnutí, ktoré musia byť všetky jednomyselné. Ja 280 alebo 298 nepo, nepovažujem za potrebných a som presvedčený o tom, že záverečné rozhodnutie o tom, či niekto bude členom alebo nie, musí vychádzať z jednomyselného súhlasu všetkých ostatných, pretože je základnú otázku, či tú rodinu rozšírime alebo nie. Myslím, že sa dá hovoriť aj o iných veciach, začiatok rokovaní, ale tieto celé procesy medzi tým kde je rozšírovanie, stanovenie benchmarkov, kritérií a tak ďalej, tak je možné minimálne ísť na kvalifikovanú väčšinu. Ja musím povedať, že môj tým a moji lovia. My trávime 25% eh, až jednu tretinu celého času vlastne, vlastne rozširovania na tom, aby sme jedného viacerých členov presvedčili o nejakom rozhodnutí, ktoré všetci ostatní podporujú. Takže toľko otázky efektívnosti a tak ďalej. No, no a či sa týka bilaterálnych konfliktov, eh, Ukrajina, Hovorili sme o Západnom Balkáne, nie o iných krajinách. a To momentálne nie je ani aktuálne k Nord Streamu. Je jednoznačná pozícia. Komisia z strategických dôvodov je úplne spokojná, ale my sme členom právneho štátu, ako všetko je sa dodržiava, tak takýto projekt treba akceptovať aj vzhľadom na dodržiavanie všetkých eh, predpisov. No vám Pikula, už eh, Balkánska jar, predtým by som varoval eh, hovoriť o tomto pojme, pretože demonstrácie v Srbsku, Čiernej hore a Albánsku majú všetky rôzne príčiny, sú motivované domácou politikou vyplývajú s nespokojnosťou s aktivitou vlády, ale čo sa týka ich eh, podstaty, tak sú v každej krajine špecifické, čiže ja tu nevidím nejaký, nejakú spoločnú šablónu. No a ešte raz môžem zdôrazniť, eh, niekoľko kolegov sa na to pýtalo, ja som veľmi za to, aby sme o Severným Macedónskom, ale aj s Albánskom hm, mohli začať prípravy eh, na prestupové rokovania no, aj pre, tých, pre tých, ktorí sú nervózni z tejto myšlienky. Následné rozhodnutie bude viesť len k tomu, že začneme s prípravou otvorenie prvej kapitoly. Aj tá, tam súčasná situácia e, si vyžaduje jednomyselné rozhodnutie všetkých štátov o tom, aké sú otváracie kritériá, aby začali rokovania. Ide o jasný signál, o signál, takže keď naši partnery splnia úlohy, tak majú nárok na to, aby sme aj my splnili náš slúb. Je to otázka dôveryhodnosti a spolahlivosti, ale tiež je to naša politická páka v tomto regióne. My sme jediní v regióne, ktorí od našich partnerov niečo žiadajú. Všetci ostatní im dávajú za pravdu a tvrdia, že len my, Únia, niečo žiadame na v konečnom dôsledku uvidíte, že Európska únia vám nedá ani liberalizáciu vízového styku ani neotvorí rokovania. Všetky vaše snahy boli, tak povedia, zbytočné. A tu je v našom záujme. Vy ste povedali, čo som povedal, buď budeme exportovať stabilitu alebo dovážať nestabilitu. Takže tu treba, aby sme tieto procesy naštartovali. Bosna a Hercegovina momentálne nie je úplne aktuálne v tom procese zapojená. Ja som nedávno bol a dúfam, že sa nám podarí skoro uzavrieť prvú fázu a stanoviskom komisie hm, sa obratíme na členské štáty, aby celá štatút kandidátskej krajiny, ale to znamená, že zodpovední vo vláde musia dokázať budovať eh, vládu. My nie sme nejakí opatrovatelia, aby sme ich viedli eh, za ruku pri budovaní vlády. A to je tiež eh, vyjadrenie demokratickej zrelosti, že po mesiacoch a aj napriek problémoch dokážu vytvoriť vládu. Rokovania s Tureckom sú de facto zmrazené. Tiež prístupová pomoc je tomu prispôsobená a v prvej e, línii ich vynakladáme na to, aby sa v Turecku presadzovali demokratické prvky, aby sme podporili občianskú spoločnosť. Srbsko a vzťah e, k Rusku. Nuž to je tiež jedna z tém pri predstupových rokovaniach. Každý z týchto partnerov konečnom dôsledku musí na 100% súhlasiť a byť v súlade s zahraničnou politikou Európskej únie. Keď tomu tak nie je, tak e, jednoducho nemôžu vstúpiť. Sýria. Tu sme vždy zastávali názor, A tiež na Rade ministrov pre zahraničné záležitosti sme to potvrdili, že tu musíme hľadať politické riešenie. Bez politického riešenia nebude podpora pri obnove a toto politické riešenie musí obsahovať aj riešenie osobnej bezpečnosti, ale tiež bezpečnosť bezpečnosť majetku, najmä pre tých, e, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí, pretože tuto je taká obava, že ak by sa niektorí z týchto utečencov vrátili domov, budú Asadovým režimom zavretí a de facto tu boli aj vyvlastnenia a tieto záležitosti musia byť súčasťou politického riešenia, keď hovoríme o ďalšej podpore, ktorú by sme im mali poskytnúť. Ale momentálne sme mali veľmi úspešnú konferenciu o Sýrii, ktorá bude mať vplyv aj na ďalšie krajiny, ktoré sú týmto dotknuté, Libanon, Jordánsko, ale aj Turecko budeme musieť podporiť. Sandra Kanieta, myslím si, že to, čo rozhodnú naše členské štáty, v lete, alebo dúfam, že rozhodnú a dúfam, že nerozhodnú. To bude lakmusový e, papierik, lakmusový test našej poľahlivosti, dôveryhodnosti. To som už viackrát opakoval. Bielorusko. No už to je jeden z príkladov, kde už e, mesiace to e, sa zdržiava na tom, že priority partnerstva. Tu by sme chceli vstúpiť do takéhoto vzťahu s, Bielým Ruskom, chceme s Bieloruskom, chceme vytvoriť lepšie možnosti. Chceme Bielorusku poskytnúť možnosť, aby sa zneutralizovali, aby boli menej závislí. My nehovoríme vôbec o tom, že by sa mali stať členom alebo niečo podobné, ale oni majú oprávnený záujem, aby sa pozíciovali ako svojbytný štát a bez toho teda mm, by sme mali ponechať si túto otvorenosť a mali by sme na to takto reagovať. A to je predpoklad na ďalšiu intenzívnu spoluprácu. Pán Nemet, či sme pripravení na rozšírenie? Myslím si, že vo všetkých členských krajinách vo všetkých musíme eh, mm, viesť osvetu, aby naši občania pochopili, prečo tak robíme. Momentálne je to u viacerých tak, tí, čo nesú zodpovednosť, ale určite to nechápu všetci občania a to je takisto dôležité. Ja chápem kritiku niektorých, ako napríklad prezidenta Macrona, že inštitucionálne sa musíme ďalej rozvíjať, najmä pokiaľ ide o ten súlad, či to rozhodneme jednohlasne alebo väčšinovo, ale oba procesy musia postupovať paralelne, pretože tak interinstitucionálny rozvoj bude trvať niekoľko rokov, ako aj ďalšie rozšírenie bude trvať celé roky. Ale keď poviem, že najprv e, urobím to inštitucionálne, až potom začnem s rozširovaním, potom stratíme tú dynamiku, ktorú sme si vytvorili a všetky strategické úvahy, ktoré sú základom našich snách, Mimochodom, my nezabúdame ani na štáty Západného Balkánu, ktoré ešte nie sú dnes členmi. Oni sú všetci obklopení štátmi, ktorí už dnes sú členmi. Čiže tu ide o, o také v podstate takú arondáciu, tu nejde o ďalšie rozšírenie, tu ide len o také doplnenie. Kosovo No tu dúfam, že naše členské štáty, že v zmysle toho, čo som tu dnes opakoval, si splnia svoje povinnosti. Kosovo malo 94 podmienok, ktoré mali splniť a 94 podmienok splnili. To je naozaj obdivuhodné a k tomu sa ráta aj vyriešenie bilaterálnych e, pohraničných konfliktov a môžem povedať, že kosovskí politici a zodpovedné osoby sa veľmi angažovali v tom, aby zabezpečili, aby kosovčania e, v e, Európe nežiadali o azyl zbytočne. Čiže oni sú v Európe tí naj úspešnejší, ktorí zabránili zbytočným žiadostiam o azyl a to im treba tiež uznať. Posledná otázka. Len svop, tieto hlasovanie, Priština, Belehrad. No už myslím si, že tu by sme ich mali nechať verejne spolu rokovať. Myslím si, že táto dohoda medzi Gréckom a Severným Macedónskom má 35 až 40 stráň a nemyslím si, že budúca dohoda medzi Prištinou a Belejradom bude mať menej strán. Bude to mať stovky, stovku strán, pretože musia vyriešiť veľmi veľa vecí, ale nie už bude výsledok akýkoľvek musí viesť k dlhodobému zmiereniu v celom regióne. Nesmie to byť riešenie, ktoré by bolo akceptované medzinárodnou komunitou a išlo by to na úkor tretich strán. Takže toto je moto týchto rokovaní a takto musíme hľadať riešenia. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem, Johannes Hahn. Vážení kolegovia, je 12 hodín 35 minút. Takže máme na tlmočenie už len niekoľko minutiek. Takže by som sa predovšetkým chcel poďakovať vám, pán komisár, za vaše vyjasnenia k tejto politike partnerstva a susedstva. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Týmto končím naše dnešné stretnutie. Máme e, formálne stretnutie na obed s vedúcimi delegáciami. Je to jedáleň predsedníctva, veľmi príjemná miestnosť a naši uvádzači účastníkov veľmi radi odvedú do tejto miestnosti, ale musím povedať, že toto je posledné stretnutie AFETu pred európskymi voľbami a preto by som sa chcel veľmi pekne poďakovať poslancov národných parlamentov za to, že prišli dnes medzi nás a Ďakujem za dlhoročnú spoluprácu. Týmto končím dnešné stretnutie.